Eh, Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Kým sa začneme venovať bodom rokovania 13, to je eh, spoločná rozpráva, eh, pokiaľ ide o Európsky parlament a týždeň ľudských práv, tak chcem ešte dodať k tým zmenám a doplneniam koordinátorov, o ktorých sme hovorili včera ešte informácie ohľadom niektorých krajín a zmien a doplnení a potom budeme pokračovať e, programom rokovania. Takže písomný postup uznesenie e, Líbe o e, právach intersexuálnych osôb. Tu máme schválenie návrhu správy ohľadom týchto ľudí a to v nadväznosti na otázku na ústne zodpovedanie, e, ktorá sa týka práv týchto ľudí a potom e, vyšetrovania OLAFu, pokiaľ ide o spoluprácu e, úradu verejného prokurátora podľa pozmeňovacích návrhov v angličtine alebo francúzštine vzhľadom na e, tie e, tesné e, lehoty v Líbe. A potom ešte po kompetencie, eh, pokiaľ ide o bránenie rozširovaniu teroristického obsahu eh, online. Koordinátori potvrdili svoju eh, predchádzajúcu pozíciu ohľadom pravidla 53+, takže bude to toto pravidlo medzi ECO a ECON a LIBE, pokiaľ ide o tento spis. Musíme teda počkať, kým to bude potvrdené, ale pravidlo 53+, plus, pokiaľ ide o teroristický obsah online eh, medzi Ekon a Libe, potom Kult a Libe eh, a kompetencie a právomoci, pokiaľ ide o eh, nariadenie týkajúce sa bráneniu rozširovania teroristického obsahu online koordinátori trvajú na odmietnutí požiadavky kult takže to bude bežné stanovisko podľa pravidla 53. Takže ešte e, piatý bod, kým sa budeme venovať programu rokovania, e, to e, sa týka všeobecného mandátu pracovnej skupiny na motorovanie situácie o právnom štáte a korupcii v špecifických situáciách, najmä na Malte a na Slovensku. Takže právny štát a skupina, pracovná skupina pre monitorovanie právneho štátu Koordinátori eh, eh, sa rozhodli eh, predlžiť lehotu do aprílu 2019 pre toto stanovisko a jedno, rokovať o tom na marcovom plenárnom zasadnutí. A, a potom ešte e, požiadavka SAD e, ohľadom štejšieho mandátu e, pre túto skupinu. Toto bude na programu rokovania 10. decembra 2018 na koordinačnej skupine LIBE. Takže môžem požiadať výbor, aby podporili tieto odporúčania. A máme ešte elektronické hlasovanie 9.15. Takže bod 13, kolegyňa, kolegovia, som veľmi rád, že o tom môžem hovoriť v súvislosti s e, týždňom ľudských práv v parlamente a budeme e, diskutovať o snahách a o tom, čo sa dosiahlo, e, pokiaľ ide o rovnoprávnosť osôb LGBTI a pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a genderovej, genderovej identity, rodovej identity. Takže máme tu zoznam opatrení a akcií, ktoré sa týkajú tejto problematiky a takisto aj možnosti budúcej práce na tejto dôležitej e, téme. Takže teraz dám slovo e, pánovi Švedovi, zástupcovi e, komisie a potom požiadam kolegyňa a kolegov, aby sa vyjadrili. Takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni, vážení poslanci. V prvom rade chcem poďakovať za to, že Európska komisia má túto možnosť prezentovať túto aktualizovanú informáciu o implementácii zoznamu akcií e, komisie, pokiaľ ide o posilnenie e, práva rovnoprávnosti osôb LGBTI. V prvom rade chcem zdôrazniť, že dnes máme e, deň, Medzinárodný deň transrodových osôb a to sa koná vždy 10. novembra každý rok e, a ide o to, aby sme si pripomenuli tých ľudí, ktorí e, sa stali obeťami transfóbie, ktorí boli napríklad zavraždení e, v dôsledku tohto postoja. Takže tu chceme poukázať na násilie a diskrimináciu vo vzťahu k týmto ľuďom aj v Európskej únii. A pri tejto príležitosti tento rok Európska komisia publikovala, zverejnila komparatívnu analýzu ktorá sa týka e, rovnoprávnosti e, transrodových a intersexuálnych osôb v Európskej únii a mimo. Je to nezávislá štúdia, ktorá bola zadaná e, odbormi Európskej komisie a vypracovali ju nezávislí právni experti, ktorí sa venujú tejto oblasti. Veľa sa toho urobilo v minulosti, v minulých rokoch, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia Eh, ohľadom špecifických potrieb osôb transrodových a intersexuálnych. A takisto aj pokiaľ ide o eh, právnu ochranu, tak tu ešte sme ďaleko od toho, čo by sme eh, chceli mať z hľadiska ľudských práv. Takisto by som chcel počiarknúť, že vo veľkej väčšine členských štátov EÚ ešte nie sú konkrétne právne ustanovenia na ochranu intersexuálnych osôb a keď sa vrátim k tomu zoznamu opatrení, Treba pripomenúť, že podľa najnovšieho e, prieskumu Eurobarometra 71 občanov EÚ e, vyjadrilo, že sa domnievajú, že e, osoby LGBTI by mali mať tie isté práva ako všetci ostatní, ako heterosexuálni ľudia, ale ak sa pozriete na situáciu tak, ako je vnímaná a ako ju zažívajú ľudia, e, ktorí sú členmi tejto komunity LGBTI, tak e, z prieskumu e, vyplýva, že takmer polovica, 47 týchto ľudí povedalo, že majú skúsenosti s prenasledovaním aspoň e, raz za rok, takže treba toho ešte e, veľa urobiť. Máme tu tie priemerné čísla v EÚ, ale situácia v jednotlivých e, členských štátoch sa veľmi líši a preto sú dostatočné dôvody na to, aby bola aktívna aj Európska komisia. Pokiaľ ide o zoznam týchto opatrení a akcií, Európska E, komisia samozrejme využíva e, svoje kompetencie a právomoci na boj proti diskriminácii, ale zároveň sa snažíme takisto aj e, dávať akýsi príklad a inšpirovať členské štáty, aby podnikali kroky v posilňovaní rovnoprávnosti ľudí LGBTI. Ako ste už povedali, pán predseda, v decembri 2015, tak to teda e, súviselo s, so zverejnením e, toho zoznamu opatrení a jednotlivými oblastiami, kde treba podniknúť opatrenia, nediskriminácia, vzdelávanie, zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, voľný pohyb, e, zločiny z nenávisti, ale takisto napríklad aj oblasť zahraničnej politiky. Komisia každý rok predkladá správy o tomto zozname opatrení, a to písomne, takže chcem len zdôrazniť niekoľko obzvlášť dôležitých prvkov a upriamiť na nich pozornosť tu prítomných eh, poslancov. Zvyšovanie povedomia v prvom rade, to je stále veľmi dôležité, aby sme e, poukázali na to, že skutočne v legislatíve napríklad ešte je stále veľa práce, ktorú treba urobiť, ale takisto aj v oblasti e, vykonávania, uplatňovania zákonov v každodennom živote. Okrem toho, e, príprava videí, vlastne to súvisí s tými piatimi písmenami L, skratky LGBTI, to znamená jednotlivé situácie, v ktorých sa títo ľudia ocitajú. A to chceme ukázať e, e, jednoducho uchopiteľným, pochopiteľným spôsobom e, verejnosti, takže tieto videá sme už vyrobili na začiatku tohto roka, takže ich možno používať buď teda v pri príležitosti toho príslušného dňa na pripomenutie, kedy sa pripomínajú práva týchto ľudí a pri iných príležitostiach. Ide tu teda o E, to, aby sme to uplatnili najmä v tých krajinách, e, kde tá akceptácia takýchto ľudí je e, pod priemerom EÚ. No a potom tu je ešte jedna z oblastí pokrytá týmito videami. To sa týka návrhu uznesenia o ktorom ste hovorili, aj tu sa snažíme niečo urobiť a samozrejme ideme aj nad rámec tohto. Pripravili sme taký, takú sadu nástrojov eh, pre prezentáciu v jednotlivých členských štátoch EÚ, aby bola možná aktívna účasť eh, pri jednotlivých podujatiach v celej Európskej únii. A väčšina tých zastúpení eh, zástupcov sa skutočne zúčastnila aktívne a konali sa konkrétne rozpravy, debaty v jednotlivých členských štátoch, v konkrétnych členských štátoch. A teraz sa ešte stručne pokúsim upriamiť vašu pozornosť na podporu pre občianskú spoločnosť. To je takisto dôležitý prvok, najmä v dnešnej dobe, keď eh, sa priestor pre občianskú spoločnosť zmenšuje. 22 členských štátov eh, aplikuje tzv. program REC, tak ako to Európsky parlament e, e, a rada e, naplánovali. A napokon ešte chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že v poslednej správe o tomto zoznamu opatrení vyzývame členské štáty, aby informovali o tom, čo robia v týchto oblastiach alebo podobných oblastiach a vidíme, že pomerne veľa e, štátov e, takto proaktívne pristupuje k informovaniu o týchto opatreniach. Takže toto je taký náčet toho, ako by sme chceli pokračovať ďalej. V prvom rade e, chceme urobiť nový eurobarometer, a to v roku 2019. Chceli by sme požiadať a spýtať sa po druhý krát e, európskych občanov prostredníctvom Eurobarometra na to, čo si myslia o e, právach LGBTI, aby sme mali akési porovnanie. A okrem toho chcem povedať, že komisia e, prikladá veľký význam úspechu práce na posilňovaní práv eh, osôb LGBT a na tom, aby toto odovzdali aj novej eh, komisii, aby pokračovala v týchto politikách. Takže eh, plánujeme takisto veľmi konkrétne aj jedno podujatie na konci e, mandátu tejto komisie a tam budeme hovoriť o tom, čo sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom tohto e, zoznamu opatrenia, čo treba ešte urobiť v budúcnosti. No a aby som ešte dotvoril celý ten obraz. E, požiadali sme agentúru pre základné ľudské práva, aby vykonala prieskum medzi ľuďmi LGBTI v roku 2019, aby sme mohli porovnať, či pokiaľ ide o údaje a informácie, nastala nejaká zmena e, v porovnaní s tým e, obdobím, kedy sme vlastne spustili tento e, zoznam opatrení a medzi situáciou teda v roku 2019. Ďakujem za informovanie o týchto podujatiach, opatreniach až do konca mandátu a kým ešte dám slovo kolegom, chcem povedať, že je tu ešte ďalší prvok a to je uznesenie návrh uznesenia o právach e, intersexuálnych osôb. E, výbor sa dohodol, že tomu bude venovať e, osobitnú pozornosť a pripravili sme návrh uznesenia. Diskutovali sme o tom už na úrovni zamestnancov aj koordinátorov a to teda znamená, že máte pred sebou e, návrh. Prosím, pozrite sa naň. A týka sa to najmä porušovania ľudských práv, e, intersexuálnych osôb, e, to, čo je teda všeobecne známe verejnosti a takisto medikalizácia, patologizácia týchto intersexuálnych osôb, postupy pri Eh, registrácie novonarodených eh, osôb a potom ešte práva týchto intersexuálnych osôb a intersexuálnych detí a eh, súvisiace postihnutia, zároveň aj základné charakteristiky týchto ľudí. Takže otázky, ktoré sa týkajú toho, čo povedala komisia ohľadom uznesenia a ďalších, ďalších otázok. Teraz máme na to priestor, e, takže začneme pánom Kirkosom, prosím. Ďakujem. Pán predseda, čo sa týka opatrení Európskej komisie, tak tie sú veľmi dôležité. Vidíme, že e, Grécko ešte nezaviedlo dostatočné opatrenia, niektoré boli odsúhlasené. Komisia ich teraz popisuje. V septembri v centre Atén bol obťažovaný mladý človek, bol napadnutý a rodiny alebo rodina mala taktiež veľké problémy a spolupracujeme s podobne naladenými spoločenstvami aj s politickými organizáciami a v októbri aj v Európskom parlamente sa o tomto hovorilo na plenárke sme odsúhlasili dokument. Včera bola správa súdneho dvora a tam teraz sa hovorilo, že mm, toto nebola osoba závislá na drogách, ktorá len chcela kradnúť, ale že skutočne mm, tento človek bol obeťou zastrašovania. Takže skutočne ešte je treba podniknúť veľa krokov, a my vítame všetky opatrenia komisie. Thank you. Sophie Intervelt, please. E, ďakujem. teda Sophie Intfeld. Ďakujem. Pán predseda, predovšetkým chcem poďakovať zastupcovi Európskej komisie za tento úvod, poďakovať komisii za iniciatívy podniknuté v posledných rokoch Taktiež e, sa na verejnosti podporujú viacej práve LGBT osôb tým, že sa e, zúčastňujeme na Pride pochodoch e, všade v Európe, avšak je toho treba urobiť ešte viac, pretože je treba pracovať na štúdiách a osvetových kampaniach a tak ďalej. Toto je samozrejme už sa robí a vítame to, ale potrebujeme napríklad nové legislatívne iniciatívy. Parlament už celé roky vyzýva k tomu, aby homofóbne zločiny z nenávisti boli zosúladené e, s tým, ako je to v prípade xenofobných zločinov z nenávisti, aby taktiež sa stali trestným činom. Ďalej tu máme smernicu Eh, boj proti diskriminácii, tam už je to zablokované asi 10 rokov. A čo? Presadzovanie už z existujúcej legislatívy. Vidím, že Európska komisia nadalej neurobila vôbec nič proti tzv. zákonu o gej propagande, ktorý existuje v krajinách ako napríklad Litva. A nedávno som eh, podala otázku na zodpovedanie komisii ohľadom toho, čo robia, ohľadom presadzovania rozhodnutia, súdneho rozhodnutia o osobách rovnakého, o manželstve rovnakého, osob rovnakého pohľavia. Rozhodol o tom súd. Takže skutočne je treba niečo robiť a Európska komisia, prosím, buďte trochu odvážnejší a na politickej úrovni zaujímate už nejaké stanovisko, robte s tým niečo. A Európsky komisári napríklad. Čo sa týka problematiky e, rovna, rovného manželstva, už máme rok 2018 a komisia sa zdráha vôbec zaoberať týmito otázkami. Je dôležité k tomu zaujať stanovisko, Hm, máme tu aj iné témy, talianský národný rozpočet, referendum o Brexite a tak ďalej. Dobre, ale toto sa týka hodnôt a táto, poli- táto komisia tvrdí, že je politickou komisiou, takže prosím, ukážte svoje farby komisia, komisári, ktorí tu teda nie sú. Ďalej to máme referendum, ktoré sa dohralo nedávno v Rumunsku. Našťastie bolo neplatné. Myslím si, že Európska komisia v 21. storočí by mala mať odvahu sa postaviť za hodnoty, ktoré sú stanovené v zmluve a podporiť e, rovnaké manželstvo pre všetkých, napriek tomu, že to nie je e, explicitná e, ústredná hodnota EÚ. Ďakujem, Martina Anderson. Ďakujem. Vítam túto dnešnú diskusiu. Keď si pripomíname e, ľudí, transexuálnych ľudí, túto problematiku nemôžeme ignorovať. A k tomu, čo povedala Sophie, e, právo, rovnaké právo na manželstvo pre všetkých. Áno, máme tu rôzne témy, Brexit, e, dohoda e, z Veľkého piatku a tak ďalej. Toto vítame, samozrejme, že sa tomu venuje pozornosť, ale ďalej tu máme iné témy. Aj v Severnom Írsku osoby LGBTI naďalej nemajú rovnaký prístup k manželstvu ako ostatní, pretože je tam jedna politická strana, ktorá sa tým nechce zaoberať a taktiež e, majú problém s otázkou hranice v Írsku. Myslím si, že je dôležité o tomto hovoriť, pretože Írsko je trochu pozadu aj na severe, aj na juhu. A ďalej sú tam transfobné zločiny z nenavisti, ale len 10% z nich sa nahlási na polícii. A na severe Írska. Tam bolo asi 470 takýchto prípadov za rok a ja som zistila, že je tam monitorovací projekt. ktorý monitoruje túto problematiku a iba tento rok bolo zavraždených 369 transexuálnych osôb, ale je toto veľmi dôležité je dôležité o tom hovoriť. 25 príslušníkov tejto komunity sa aspoň raz pokusilo o sebe vraždu. A takto je to teda u nás, ale viem, že aj v iných oblastiach, v iných regiónoch je to podobné, taktiež je tam diskriminácia. No tie čísla, ktoré sa k nám dostávajú a miera nahlásených prípadov polícii je nízka, väčšina prípadov sa nenahlasuje a taktiež vývoj v členských štátoch, niektorých členských štátoch je znepokojujúci a ďalej homofobné nabádanie zo strany politických strán, napríklad DUP a tak ďalej, toto je šokujúce. Je šokujúce, že akákoľvek politická strana by chcela upierať práva ľuďom, ktorí sa navzájom milujú a chcú mať nárok na rovnaké manželstvo, takže je treba odvieť ešte viac práce. Ja súhlasím so správou a s tým, čo robí komisia, ale Skúsenosti transexuálnych osôb a ďalších sú také, že čelia diskriminácie, toto je absolútne neakceptovateľné a v dnešnej dobe musia, alebo aj taký deň ako je dnes, musia politici o tomto viacej hovoriť, takže ďakujem za príležitosť dnes vymeniať túto tému názory a myslím si, že komisia by mala robiť e, v tejto veci viac, než len o nej informovať. Ďakujem. Budem hlasovať 9.15, kolegovia. Takže keď budete hovoriť tak maximálne 2 minúty, viem, že je to citlivá téma, ale prosím. Ako ďalšie bude hovoriť Cornelia Ernst. Ďakujem. Som veľmi rada, že táto téma je zaradená na dnešný program, pretože sa to často tabuizuje a to aj tu u nás a vieme, že vo väčšine členských štátov, ale aj v iných krajinách mimo EÚ sa to väčšinou hovorí, že sú len dve pohlavia, ženy a muži, ale svet je trochu iný a tu táto tabuizácia musí skončiť v mnohých aspektoch. Nedá sa to robiť len pomocou legislatívy, možno zmeniť vzdelávaciu politiku, začína to v škole. Je dôležité, aby sme aj na európskej úrovni jasne dali najavo, že nie sú len dve pohľavy, alebo že je to vôbec dôležité. Dôležité je to, že existuje človek a nič viac. A v Nemecku a v iných krajinách sme mali vždy problémy s registráciou pri narodení, akým spôsobom e, takéto osoby zapísať. No a v iných krajinách je to ešte, asi ešte horšie. E, v Nemecku viem, že často takéto osoby sú vyhlásené za chore, že s nimi nie je niečo v poriadku. A v niektorých krajinách, alebo v mnohých krajinách e, sa robia chirurgické zákroky, aby sa dal všetko v vodzokách do poriadku. A rozhodovať si sám o vlastnom tele do budúcnosti, toto e, tam neexistuje. Taktiež tam dochádza k násiliu, o tom mm, teda už nebudem ani hovoriť. Potrebujeme legislatívne opatrenia, potrebujeme byť dôslední, potrebujeme byť otvorenejší v súvislosti s touto témou Takže nie len to, aby sme sa tu ráno o pol deviatej všetci tu stretli, ale mali by sme z toho urobiť veľkú tému. Pokiaľ nemôžete si sami slobodne povedať, kto ste, ako chcete žiť, tak e, zvyšok už je absolútne nedôležitý, pretože v podstate potom ani neviete sám, kto vlastne ste. Takže je to veľká téma, o ktorej tu teraz hovoríme. Mali by sme sa ňou naďalej zaoberať. Bodka. Ďakujeme, Cornelia. Ďakujeme aj za to, že ste sa pridržali pridelené ročníckého času. To je dôležité. Ako ďalšie bude hovoriť Julie Ward. Ďakujem za to, že ste zorganizovali túto dôležitú diskusiu. Ja nie som vo výbore LIBE alebo výbore FEM, ale prišla som sem, pretože Práca členov výboru FEM je zaoberať sa e, rovnou rovnosťou a právami žien a často vidíme, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu nechcú sa venovať otázke všetkých pohlaví. V prezentácii som videla, že je tam rozdiel medzi stanoviskom verejnosti a stanoviskom alebo vnímaním ľudí LGBTI+, a možnosti uplatňovať svoje práva. Ja viem, že je to tento rozdiel, pretože máme určité mm, mocenské rozloženie. Väčšinou sú lídrami e, bieli muži, starší bieli muži a osoby LGBTI sa možno cítia lepšie vo všeobecnej spoločnosti a myslia si, že ľudia, ktorí majú v rukách moc, ich neberú vážne, že ich nepočúvajú, takže musíme odstrániť bariéry, ktorým čelia tieto osoby, aby sa cítili lepšie. A chcem povedať, že si robí veľké starosti ohľadom práv LGBTI+, plus v Spojenom kráľovstve, kým po Brexite. Martina veľmi dobre hovorila o diskriminácii v Severnom Írsku, ale EÚ nie je dokonalá a charta základných práv poskytuje minimálne štandardy a vytvára takú bezpečnostnú sieť pre menšiny. A ja som sa pozerala na tých, čo sú pri moci v Spojenom kráľovstve a teraz chcú vykonať Brexit a úprimne povedané, niektorí z týchto ľudí sú homofóbi. Teresa May hovorí, že sa zbavíme charty základných práv, nepodpíšeme ju a ona uvádza do vplyvných úradov ľudí, ktorí nemajú na to, aby zaručovali naše práva. Takže v Spojenom kráľovstve je toto veľký problém. Ešte chcem povedať, že som cez víkend bola na Ukrajine, spolupracovala som tam s poslancami na téme práv osôb LGBTI+, a taktiež e, v balkánskej oblasti s mnohými krajinami, ktoré, sa, ktoré smerujú do EÚ. No a Máme tu členské štáty, ktoré už vstúpili do našej rodiny, ale tam sa situácia zhoršuje. Je treba, aby sa se zlepšila a nestačí, že si odškrtnete niečo na nejakom zozname. Je treba skutočne zaručiť eh, presadzovanie týchto práv v celej EÚ. Ďakujem. Prosím, pán Jurek, a naozaj len dve minúty. Ďakujem. Hovoríte o rovnakých právach pre rôznych ľudí, hovoríte o dôstojnosti. Toto je samozrejme normálne, toto by sa nemalo spochybňovať. Musíme to rešpektovať. Nemôžeme tu o tom diskutovať a rozhodnúť alebo nie, ale čo je kontroverzné, o čom je treba diskutovať, to je ten sociálny aspekt. V tejto diskusii často počujeme slova ako rovnosť v spoločnosti. Takže vy chcete dať rovnitko medzi muža a ženu a manželstvo a e, zväzok ľudí rovnakého pohľavia. Pre nás Manželstvo je zväzok e, muža a ženy, ktorí môžu dať život. A keď hovoríme o sociálnych normách, tak tu máme Slovensko, Maďarsko, Polsko. Tam definícia manželstva je zakotvená, popísaná v ústave a Taktiež v Slovensku a v Chorvátsku bolo referendum a ľudia masovo hlasovali za zachovanie tejto definície. Samozrejme, taktiež sme mali referendum v Rumúnsku, ktoré bolo právne nezáväzné, ale my taktiež sa musíme zaujímať o názor väčšiny, alebo prejavaný názor väčšiny. A bola tam jasná väčšina za to, aby tradičné hodnoty boli zachované. Takže pokiaľ chceme sa nazývať demokratmi, tak si musíme vypočuť aj tieto hlasy a keď chceme brániť monogamnú rodinu, tak tým nejdeme proti niekomu alebo niečomu. My to robíme pre budúcnosť Európy taktiež chceme byť rešpektovaní. Keď sme vstúpili do EÚ, povedali nám, že si tieto normy môžeme ponechať a že budú rešpektované. Ďakujem, ďakujem teraz malým Björk. E, Takže teraz sme si vypočuli príklad kedy väčšina hovorí, že má demokratické právo porušovať práva menšiny. A toto povedala Sophie o hodnotách. Je to minimálny demokratický systém, kde sa menšinám dávajú práva. Takže ja som proti tomuto, napriek tomu, že vítam výsledok referenda v Írsku, ale toto je skutočne znepokojivé. Predsa nemôžete poriadať referendum o mojich právach, o tom, čo ja môžem robiť. Takže skutočne je to veľmi znepokojivé, čomu tu musíme čeliť. A je dôležité si uvedomiť, že v niektorých krajinách máme veľmi dôležitú, máme komplikovanú situáciu v Polsku, v Litve, v Maďarsku a v ďalších krajinách, kde naše práva sú porušované. No ale v ďalších krajinách sa situácia zlepšuje, a je treba sa pozrieť na to, ako sa tam môžeme navzájom podporiť. A je pravda, že homofóbia, transfóbia, lesbofóbia tak ďalej súvisí s pravicovým nacionalizmom, ktorý je homofóbny, rasistický, xenofóbny a preto musíme naprieč eh, politickými stranami na toto upozorne odsúdiť to. Chcem zopakovať to, čo povedala Sofie ohľadom toho, čo komisia môže robiť a čo by ešte mohla urobiť. Máme tam e, smernicu o nenavistných prejavoch, e, sloboda pohybu, e, boj proti no, zákonom, ako napríklad ten spomínaný v Litve. Dnes máme Medzinárodný deň trans sexuálnych ľudí, ale v Európe sú mnohí, mnohé krajiny, kde sú takéto osoby e, sterilizované, mrzačené a myslím si, že v roku 2018 už v Európe takéto niečo vôbec nemá miesto. A ešte ďalšia vec, poviem to ešte aj komisárovi, až príde osobne, alebo teda komisárke. Máme tu krajiny, napríklad ako Polsko, kde už nemáme nezávislý e, justičný systém. A taktiež by som rada videla lepšie financovania. Prosím, nezabudnite na L, na lesby. A na Ukrajine v apríli bude medzinárodná e, konferencia lezieb. Mnohé z nás tam budeme, ale vy ostatní taktiež choďte tam. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Na jednu minútu, ale naozaj len na jednu minútu, Juan. Nech sa páči, potom to uzavrieme. Budem stručný. Európska charta základných ľudských práv a práv európskych občanov je charta najnovšej generácie. Článok 9 uvádza, že manželstvo je zväzkom dvoch ľudí, e, ktorý je chránený zákonom bez ohľadu na to, akého pohľavia sú e, členovia tohto zväzku. To je európsky zákon. Po druhé, e, je predpoklad, že európska legislatíva nenúti členské štáty, aby príjmali legislatívu o manželstvách osob rovnakého pohľavia, ale vzájomná dôvera a vzájomné uznávanie má fungovať tak, aby žiadny členský štát nekládol výhrady proti voľnému pohybu manželstiev osôb rovnakého os- pohľavia transrodových osôb, ktoré zmenili svoje pohlavie e, v občianskom registri podľa e, legislatívy e, daného členského štátu, pretože to by bolo v rozpore s európskou legislatívou. A po tretie, môj horizont by bola ústavná demokracia dobrej kvality, kde individuálne práva nezávisia od názoru väčšiny, či už v ref- alebo od referenda, pretože demokracia nikdy nebola vládou väčšinou. Demokracia vždy bola práv e, e, vládou väčšiny s rešpektovaním menšín a dodržiavaním práv, základných práv osôb. Vrátane osôb, e, ktoré Eh, chcú vstúpiť zo slobodnej vôle do zväzku eh, osob rovnakého pohľavia, či už je to eh, manželstvo alebo registrované partnerstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Budeme to musieť uzavrieť. Chcem poďakovať poslancom za veľmi kvalitné vystúpenia museli sme to naozaj prebrať veľmi zavčasu, túto tému. Je to dôležité, máme úznesen, návrh uznesenia, máme e, ďalšie dôležité e, texty dnes na programe dňa, takže chcem poďakovať komisii za ich príspevok. Nebudeme mať teraz čas na to, aby sme sa vrátili k mnohým veľkým otázkam, ktoré nadnesla Sofia a ďalší k horizontálnej smernici, ale samozrejme ešte budeme mať e, čas e, pred e, koncom mandátu, aby sme sa k týmto otázkam vrátili. Ale prosím teda, aby ste si zaznamenali tie otázky, ktoré poslanci nadniesli keď sa týkajú zásadných legislatívnych a ďalších otázok. Dobre, ďakujem kolegovia. A vidíte, že sa už pripravujeme na hlasovanie. Hlasovanie bude o minútu 9.15. Ďakujem. Thank you. nice day. Thank you very much. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. Kolegovia, začneme hlasovať. Áno, uh, viem, že Monika, ty ešte nie si... Dobre, ale uh, začneme teda hlasovať. Bod 15, prvé hlasovanie uh, komunitné štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane. Spravodajkyňa je Cecilia Wikström. Eh, chcete sa vyjadriť? Nie, dobre. Takže môžeme rovno prejsť k hlasovaniu. Poďme na 56, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Či? Pardon, kolegovia, toto môžeme zahodiť, takže kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. 62, pardon kolegovia, 62, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 63, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 64, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 3 na strane 15. Otváram hlasovanie. Kompromis 3. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 148. 148 na strane 22, 148. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Vrátane mňa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 149. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné e, ustanovenie 37. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 41. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 40. 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 47. Otváram hlasovanie. Monika, musíte hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Záverečné hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 36 bolo za, 4 a proti, nikto sa nezdržal. Vyžaduje sa absolútna väčšina pri záverečnom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie schválené 36 za, 1, e, 4 proti 1 sa zdržal, takže schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Dobre, ďalej hlasujeme o stanovisku týkajúcom sa vytvorenia e, časti teda fondu integrovaného riadenia hraníc. E, spravodajca je Jeroen Lenárs. Chcete niečo povedať? Nie je tu. Takže nemôže nič povedať. E, takže poďme rovno na hlasovanie. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 18. Otváram hlasovanie. Áno? A som mal pocit, že ste ma prerušili. Dobre. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz je to ukončené, schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pôvodné ustanovenie. Pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené 13. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmiac 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 1 proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi a prejdeme k poslednému hlasovaniu. To sú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, fonde, teda sociálnom fonde plus, fonde súdržnosti a e, fonde e, pre námorné a rybné hospodárstvo. A môžeme tiež prejsť rovno k hlasovaniu. z 11. Otváram hlasovanie. <coughs> Končím hlasovanie. A spravodajca je pán Tomáš Zdechovský. A končím hlasovanie. Schválené. Šestnáct, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 1, 1, 2 padá. Takže presne sme išli na 16. Ďakujem za prerušenie. 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 95. Otváram hlasovanie. 95. Končím hlasovanie. Schválené. <clears throat> Kompromis 2a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. 105. Otvorom hlasovanie. Končím hlasovanie. 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 109. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 100. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 111. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 113. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 114. Otváram hlasovanie. 114. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 115. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 118. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 121. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to takisto prijaté. E, Pozmenujúci návrh 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 128. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 129, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 130, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 131, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 133. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 134. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 135, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 136, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 137, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 138. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 139. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 140. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 141 e, a 142 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 143. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 144. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 145. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 34. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie. Prijaté. 146. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 148. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 149. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 153 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 154 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 155 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 156 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 157. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 158. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 159. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 160. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 161. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 177. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 178. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 181. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 183. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 184. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 185. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 189. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 190. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 191. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 192. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 194. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 195. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 196. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 197. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 198. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 199. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 200. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 202. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 201. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 203. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 204. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 205. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Citácie a pozmenujúci návrh 1, 2, pardon, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté, kompromis 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 42, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Úvodné ustanovenie 44. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 400, 45. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, pozmeňujúci návrh 5, úvodných ustanovenie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 47, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 14. 47 som urobila, áno? Hovorí Takže teraz e, kompromis 14. E, ešte stále trvá hlasovanie. Takže opäť prosím kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 55, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 56, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15 a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15b. Otváram hlasovanie. Takže čo, ukončím hlasovanie, to prijaté. 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 60, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 63, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 64, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 11, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 16, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 71. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 73. Otváram hlasovanie Končím hlasovanie. Zamietnuté 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté 77, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 78, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 79, otváram hlasovanie, končím hlasovanie zamietnuté 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. <clears throat> Zamietnuté 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz sa brečné hlasovanie, menovité. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Prijaté 31 e, za, 2 e, proti a 9 sa zdržalo. Takže blahoželáme spravodajcovi. A toto je koniec e, doby vyhradenej prehlasovanie. Okay, colleagues, we can resume our agenda. Kolegovia, pokračujeme. Pokiaľ tu niekto nechce zostať na ďalší bod, tak možno by mohol opustiť miestnosť. Máme tu bod 19, ad hoc delegácia výboru LIBE na Slovensko a na Maltu medzi 17. a 20. decembrom, pardon, septembrom 2018 Pripomínam kolegom, že táto misia ad hoc na Slovensko a Maltu bola pod vedením Sophie Infeld, ktorá je predsedničkou pracovnej skupiny, ktorá všeobecný mandát na monitorovanie situácií v súvislosti s dodržiavaním princípov právneho štátu a boja proti korupcii a riešia sa tam špecificky teda situácie teraz na Slovensku a na Malte. Nebudem to zdržovať a slovo odozdám Sophie Infeld, aby nám predstavila správu zo svojej misie a potom sa môžu vyjadriť tieňovi a ďalší kolegovia budú môcť zareagovať. Takže Sofie, prosím, predstav túto správu. Ďakujem. Takže v mene delegácie vám s radosťou predstavujem správu z našej misie. Navštívili sme Slovensko aj Maltu. Bolo to už skoro pred dvomi mesiacmi, od 17. 20. septembra. A tieto návštevy nadvezovali na návštevy, ktoré sa konali predtým na Malte aj na Slovensku. A toto bolo najprv po vražde Dafne Karuana Galicie a potom Jana Kuciaka, dvoch novinárov, ktorí vyšetrovali rôzne neprávo, korupciu, organizovaný zločin a predovšetkým možné prepojenie s politikou. A myslím si, že na to by sme nemali zabúdať, že toto vlastne spustilo naše ďalšie kroky. Pozreli sme sa tam na dva kroky. Po prvé, krok pri vyšetrovaní vražd, vražd a vo všeobecnosti sme sa pozreli na stav právneho štátu v týchto dvoch krajinách, na fungovanie inštitúcií a Máme dosť detailnú správu, ktorá má 40-45 strán. Máme tam prílohu s odvolávkami na vývoj situácie v poslednej dobe. Čo sa týka vyšetrovaní vražd, tak v oboch prípadoch tí vrahovia boli už zatknutí. V prípade Slovenska sa to stalo krátko po našej návšteve ale v oboch prípade naďalej, v oboch prípadoch naďalej nie sú strojcovia tých vražd zatknutí. Je tu určitý pokrok, ale samozrejme z očividných dôvodov policia nemohla nám povedať všetky detaily, to samozrejme chápeme, ale musím povedať, že tam vidím rôzny štýl komunikácie zo strany malckej a slovenskej policie. Predovšetkým v posledných dňoch bolo veľa správ v médiách, ktoré hovorili, že malcká policia hovorí, že už identifikovali strojcov vraždy Dafne Karuana Galície a ja nedokážem posúdiť, čo je pravda, čo nie, pretože sú tam rôzne vyhlásenia v médiách kto, sú to skôr také neformálne vyhlásenia, ktoré sú potom zase popierané. Takže je dosť nešťastné, že takýmto spôsobom sa o tom komunikuje. Ale vítame, že v oboch prípadoch boli teraz zatknutí tí priami vrahovia a tí, čo boli zatknutí na Slovensku, sú ochotní spolupracovať s úradmi a taktiež sa podeliť o informácie. Toto sú teda tie naše priority. Musí byť splnená spravodlivosť, lebo vražda musí byť vždy potrestaná. Predovšetkým, pokiaľ má takýto veľký dopad na slobodu a bezpečnosť médií, ale ide aj o to, aby milovaní blízky rodiny eh, Jana aj Dafne taktiež sa dočkali spravodlivosti. Prejdem len pár konkrétnych otázok. Nebudem uvádzať všetky detaily. Správu si môžete prečítať neskôr písomne, takže začnem slovenskom. Trochu taký zmiešaný obrázok sa nám poskytol. Je jasné, že sú tam naďalej veľké problémy, naďalej je tam dosť nepriateľské prostredie pre novinárov, a bývalý premiér Fico opäť sa vyjadril nepriateľsky nedávno voči novinárom a dúfam, že slovenské úrady sa od tohto budú dištancovať, tak aby novinári sa mohli cítiť bezpečne, aby si mohli slobodne konať svoju prácu. Taktiež je tam pár znepokojivých skutočností. Nesme si istí, do aké miery ich úrady vyšetrujú. Napríklad zvláštny prípad únosu vietnamského podnikateľa a možné zapojenie bývalého ministra vnútra pána Kaliňáka. Ďalej prípad motorkárskeho gengu, ktorý mal rôzne ozbrojené e, autá, aj zbranie e, v úschove, ale taktiež je tu otázka Panama Papers, informácie, ktoré boli ponúknuté nemeckou policiou, slovenským úradom, ale vraj tie nemali záujem. Slovenské úrady nemali záujem. Čo sa týka východného Slovenska a európskych fondov, tak na to momentálne dohliada e, rozpočtový výbor, alebo výbor pre rozpočtovú kontrolu, no a spôsob, akým polnohospodári v podstate sú prostredov všetkého, je taktiež nepokojivý. Avšak vidíme tam aj pozitívne aspekty, sú tam snahy e, zlepšiť systém, napríklad e, menovanie načelníka polície, E, ďalej, čo sa týka ústavných sudcov. Takže vidíme, že skutočne tam prebieha pozitívne úsilie, všetkým teda zmenovaním ústavných sudcov. A viem, že predtým bolo, muselo byť nahradených 9 z 13 ústavných sudcov, takže to skutočne bolo veľa novomenovaných. A teraz je to pod novým systémom pravidiel, ktoré poskytujú väčšiu transparentnosť a väčší vplyv prezidentovi Nové pravidlá pre menovanie šefa policie taktiež už sa pripravujú. Slovenská vláda nás včera informovala pod pomocou teda listu o iniciatívach, ktoré prídu podporúčania Benátskej komisie a SEPEŠ v súvislosti s kvalitou justičného systému, takže to je dobré. Taktiež sme sa pýtali na RTVS, na verejnoprávnu televíziu a rozhlas, kde sa udelovali pokyny ohľadom toho, ako informovať o opozičných stranách, ale vláda tvrdí, že toto nie sú oficiálne pokyny, ale pokyny zo strany jedného konkrétneho jednotlivca. Takže toto je pozitívne ale budeme zblízka sledovať, čo sa tam bude ďalej odohrávať, tak aby naďalej tam dochádzalo k pozitívnym zmenám. A taktiež budeme žiadať o úsilie v rámci boja proti korupcie. Budeme skúmať situáciu, v ktorej sú mnohé médiá vďaka oligarchom. Situácia na Malte musím povedať, a toto je len skôr taká osobná poznámka, že si robím dosť obavy ohľadom situácie na Malte, keďže je veľmi ťažké zistiť, či tam vôbec dochádza k policajnému vyšetrovaniu, alebo na úrovni súdu, alebo prokurátora, keďže stále dochádza len nejakým tvrdeniam a podozrievaniu sú tam tvrdenia, ktoré podľa nás by mali byť prešetrené, ale je ťažké vôbec zistiť, či sa tam niečo vyšetruje. No a posledné, čo sme sa dozvedeli z médií, bolo to, že vlastníctvo 17 nelegálnych spoločností, ktoré slúžili k posielaniu platieb politikom, že sa zistilo, kto ich vlastní. Z médií sme zistili, že dve osoby z vládnych kruhov sú momentálne vyšetrované policiou, ale ťažké to potvrdiť, či teda prebieha takéto vyšetrovanie. Myslím si, že pokiaľ sa to potvrdí, tak tieto osoby mali odstúpiť. Naďalej je tam nepriateľské prostredie pre novinárov, vyhrážajú sa im súdom, a taktiež sme vyzvali vládu, aby zaručila, že rodina Dafne Karuany Galície nebude napadaná. Ďalej sú tam nejaké súdne konania kvôli ohováraniu. Ja som ich taktiež e, vyzvala, aby sa to ukončilo. Myslím si, že ešte sa to nestalo. Je treba nájsť riešenie pre ľudí, ktorí s týmto v tejto oblasti sa pohybujú a ja by som chcela vyzvať malckú vládu, aby našla nejaké humanné riešenie. Takže teraz na pozitívnejšiu notu vítame, že malcká vláda akceptovala náš návrh vyzvať Benátsku komisiu, aby vykonala taký audit stavu právneho štátu a inštitucionálneho stavu na Malte. V polovici decembra príde správa od Benátskej komisie, preto sme požiadali o predloženie lehoty na uznesenie pre tento výbor, tak aby sme do neho mohli zapracovať aj zistenia Benátskej komisie. Ale ešte na záver k Malte. Robím si skutočne veľké obavy, ako by som to len povedala, ohľadom toho, koľko je tých oblastí, ktoré sú problematické. Pranie špinavé peňazí, korupcia, podvody, možno nejaký nekalý vplyv na voľby, stanovisko k novinárom alebo postavenie novinárov a ďalej to, že sa mnohé osoby menujú priamo premiérom alebo jeho kanceláriou, takže je veľmi ťažké zistiť, ako ľudia môžu potom vykonávať nezávisle svoju prácu za takýchto podmienok. A myslím si, že toto všetko dohromady spôsobuje, že tá situácia je dosť komplikovaná. No a na záver chcem podať niečo k zlatým vízam. Na toto nemá Malta monopol, toto je niečo, čo existuje do rôznej miery v mnohých krajinách, vrátane u nás v Holandsku, predaj cestovných pasov, priamy alebo nepriamy predaj povolení k pobytu a taktiež nezákonný obchod so šengenskými alebo humanitárnymi vízami. Toto je hrozba pre Schengen, aj pre bezpečnosť a právny štát Európskej únie ako takej. A ja chcem povedať, že toto je veľmi osobná poznámka nie v mene výboru, ale mám skutočne veľké pochybnosti ohľadom toho, či schémy pre predaj cestovných pasov alebo povolení k pobytu sú kompatibilné so šengenským systémom. A som sklamaná, že komisia ešte nepredložila svoju správu a odporúčania, na ktoré už dlho čakáme. A ďalej máme teda očakávané nariadenie o zlatých vízach. Viem, že komisia už podnikla určité kroky, čo sa týka bankového dohľadu a prania špinových peňazí. Toto vítam. Takže na záver, pán predseda, toto bolo pár takých vecí, ktoré som chcela zdôrazniť z mojej správy. A my dúfame, že budeme hlasovať na jar 2019 o príslušnom uznesení. Ako som povedala, požiadali sme o predlženie lehoty, tak aby sme do uznesenia mohli za pracovať aj zistenia Venátskej komisie a medzi tým budem monitorovať situáciu na Slovensku aj na Malte a možno aj v nejakých ďalších krajinách, pokiaľ na to budeme upozornení, ale zatiaľ sa budeme sústredovať na Slovensku a na Maltu. Ďakujem. Ďakujeme. Najprv môžu hovoriť členovia pracovnej skupiny, ale ďalší kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže je to Roberta Mecola, Jozef Weidenholzer, potom Monika Beňová. Anna Gomeš, ešte niekto ďalší chce hovoriť? Pán Franc, ešte niekto ďalší? Takže mám len obmedzený čas, ale zase by sa mohli vyjadriť všetci dobre. Takže toto je celý zoznam, uzatváram. Roberta je členkou pracovnej skupiny za EPP. Ďakujem predtým, než začnem. Tak toto je diskusia, ktorú na Malte zblízka sledujeme. Je škoda, že nemôžem hovoriť pomalsky o takejto dôležitej téme. Možno by sekretária toto mohol zobrať do úvahy. Keď tam budú body, ktoré sa priamo vzťahujú k Malte, tak by sme tu chceli mať aj tlmočníkov malckých. Predovšetkým chcem poďakovať Sofii aj dele, celé delegácii za dobrú prácu, za dobrú spoluprácu aj naprieč politickými skupinami v tomto parlamente. Čo sme videli na Malte aj na Slovensku, si vyžaduje kroky a musíme sa motivovať politicky a taktiež potrebujeme nezávislý mechanizmus právneho štátu, ktorý sa bude e, zameriavať na všetky štáty EÚ. Mám bude tu výzvy, ktorým budeme v budúcnosti čeliť, čo sa týka záruk pre riadne fungovanie právneho štátu v členských štátoch. Je treba bojovať proti korupcii, zaručiť eh, slobodu eh, médií a zameriavať sa taktiež na boj proti beztresnosti. Čo sa týka Malty, tá bola tá zraždená novinárka Daphne Caruana Galícia pred svojim domom na ceste a keď ju zavraždili, tak práve pracovala na extrémne dôležitom prípade korupcie medzi vládnymi politikmi. Bolo to skutočne bezprecedentné a dostalo sa to až do najvyšších, po, najvyšších e, kruh, vládnych kruhov. Je treba naďalej bojovať a viac bojovať proti korupcii a chrániť e, E, exponované osoby. Taktiež tu máme nezávislé e, vydavateľstva, tie musia bohužiaľ čeliť e, bezkrupulóznym politikom a tam Európska únia hrá dôležitú úlohu. A ten potrebujeme zoznam všetkých, ktorí si zakúpili malcké občanstvo. Sú tu e, zdokumentované prípady predajov cestovných pasov eh, malckých a je treba proti tomuto bojovať. Taktiež eh, je treba eh, publikovať správu o vyšetrovaní, ktorá je nadalej dostupná len vybraným vládnym politikom. Pán Konad Mici, ktorý je ministrom zaplateným do Panama Papers, je nadalej pri moci a ten pred nami utekol, odmietol sa s nami stretnúť, odmietol odpovedať na naše otázky. A máme tu taktiež e, projekt e, veľkej elektrárne, tam taktiež e, boli špekulácie, on je do toho zaplatený. Čo sa týka pamiatky Dafne Koran Galícia, taktiež jej rodiny je treba, aby neboli napadané. V posledných dňoch sme videli, alebo sme počuli tvrdenia, že boli identifikovaní strojcovia vraždy a už budú čoskoro pred, postavení pred súd, ale naďalej neboli ešte zatknutí ani obvinení je treba vyriešiť túto otrasnú, tento otrasný zločin. My naďalej budeme požadovať spravodlivosť, zodpovednosť a pravdu v mene Dafne Karuana Galície a jej práce. Naďalej budeme hovoriť silným hlasom a neutešia nás. Ďakujem. Ďakujem. A Jozef Weidenholzer je členom za SAD pracovnej skupiny. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni, naozaj e, odvedla veľmi aktívnu, vyváženú prácu a vidíme, že ešte to nie je uzavreté, že je tam ešte veľa otázok, ešte stále nevieme, kto vlastne zadal všetky tieto vraždy, kto si ich objednal. Takže takáto je situácia momentálne. A povedal by som, že e, nie je vylúčené, že ešte zažijeme prekvapenia v nadchádzajúcich týždňoch ale nemôžeme mm, zatiaľ vydať nejaký súd na základe tých informácií, ktoré máme. Nevieme, kto bol za tým, aj keď máme isté teórie. Myslím si, že je tiež dôležité vidieť, ako fungujú európske inštitúcie. Videli sme prácu Europolu, videli sme, ako fungoval vlastne vyšetrovací eh, príkaz, nový európsky a teda mm, nie je to len technická otázka, ako, bol, ako Europol podporil, respektíve ako Europol priniesol aj nejaké výsledky. Myslím si, že je dôležité zamyslieť sa aj nad tým, ako by sme to mohli e, zlepšiť, teda operatívnu prácu Europolu. V tom uznesení by teda mal byť aj tento aspekt obsiahnutý. Vítam to, že v prípade Malty čakáme na výsledky Benátskej komisie, pretože mnohé veci neboli jasné a Benátska komisia myslím, že teda tá správa naznačí, či dochádza k nejakému systematickému porušovaniu právneho štátu v krajine. Avšak e, podporujem myšlienku kolegov, e, hlasovali sme o tom na poslednom pléne v Štrásburgu, že naozaj Potrebujeme nezávislé mechanizmy právneho štátu, aby sme mohli bojovať proti tejto problematike naozaj už veľmi, vo veľmi ranej fáze. A tieto dve krajiny nám opäť ukázali, aký dôležitý je prístup parlamentu. A na záver chcem, e, teda, ako povedal predseda, nejakú osobnú poznámku. Ja teda moju osobnú poznámku by som uh, e, sformovala si tak, že musíme veľmi, veľmi hĺbkovo prešetriť to, ako občianstvo, respektíve trvalý pobyt v Únii sa predáva, pretože to naozaj otvára pandorinu skrinku a bolo to pre nás veľmi prekvapujúce. Mali sme teda rozhovor s jednou z týchto agentúr, ktorá predáva občianstvo a myslím, že je tam mnoho európskych aspektov a komisia by naozaj mala priniesť nejaký jasný pohľad na vec a musíme ich čo najskôr tieto problémy vyriešiť. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne, Joe. Pani Mákovej, vy ste členka za EKR. Chcete sa teraz vyjadriť? Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť dlho. Chcela som len povedať, že po tom, čo sme toľkokrát e, boli na Malte, a raz som bola teda na Slovensku, rozprávala som sa s ľuďmi, s um, úradníkmi a neočakávam, že vyriešia tieto zločiny. A keď hovorím vyriešia, tak myslím, že chytia tých skutočných objednávateľov. Naopak, to, čo teraz vidíme na Slovensku, je, že novinári, ktorí protestovali, lebo bývalý premiér ich e, urazil, a teraz majú vlastne e, predložiť dôkazy o ich financovaní pretože eh, je tam nejaké tvrdenie, že ich financuje eh, Šereš. Takže teraz eh, ako keby chceli kontrolovať všetkých novinárov, lebo ich možno financuje Šoroš. No a to je ten premiér, ktorý bol v pozícii... Teda to bol premiér v čase e, vraždy Jana Martiny a takisto aj mnoho rozporov vo vyhlásení oficiálnych predstaviteľov ak by to nebolo smutné, bolo by to smiešne, keby sme sa pozreli na to, ako hovorili o rôznych veciach. A no a na Malte takisto, ako už padala Roberta, nič sa nezmenilo. A ja neočakávam, že orgány Ehm, sa dopracujú až k tým, ktorí to objednali. A v zásade je tam nový, nový škandál, projekt DAFNE. Ehm, to je vlastne konzorcium ehm, novinárov, skupín novinárov, teda, ktorí vyšetrujú a odhalili, že Dafne vlastne pracovala teda rešešovala nejaký, nejakú schému prania špinavých peňazí, boli tam obrovské e, milióny eur a podielali sa na tom naozaj najvyšší predstavitelia na Malte, premiér kabinet, pán Mici a tak ďalej. Takže e, nemôžeme očakávať, že títo ľudia vyšetria mm, sami seba. Ehm, to som chcela povedať. No a myslím, že kolegovia nájdú pravdu ale mali by sme niečo urobiť. Lebo sú to orgány, ak orgány to neurobia, aj keď sa to týka, aj keď sa, sú do toho zaplatení, eh, tak Europol alebo niekto eh, musí do toho vstúpiť. Nemôžeme to všetko nechať iba na novinárov. Oni sú e, teda obeťami tej vraždy. E, je to veľmi smutná situácia. A aj keď e, tu diskutujeme, neviem, koľko to pomôže, ale to zverejnenie správy pomôže a tí, ktorí nás počúvajú, e, si možno všimnú, že nám na tom záleží, že potom ideme ďalej, že sa na to pozeráme a aby sa to nezopakovalo, teda chceme ďalej vyšetrovať. Ďakujem pekne. Um, no, ešte tu boli členovia tých uh, poslaneckých skupín v pracovnej skupine, ktorí boli na tej misii, takže teraz dostanú slovo tí, ktorí majú nejaký blízky záujem. Na tomto vyšetrovaní začneme Monikou Beňovou, nech sa páči. Chcem sa poďakovať aj za správu. Ak dovolíte, rada by som k nej mala pár poznámok návrh vyhlásenia detálne informuje o obsahu jednotlivých stretnutí aj keď nevždy je v predkladanej rezolúcii uvedený aj kontext, ktorý z tých stretnutí vyplýva. Rada by som zdôraznila, že vláda Slovenskej republiky sa kontinuálne snaží o riešenie otázok, ktoré sú predbežne ešte otvorené a potvrdil to na stretnutí s poslancami osobne aj predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý s vami mal veľmi dlhú a veľmi podrobnú diskusiu o tom, ako vyzerá celkový stav v otázkach, ktoré ste mu položili. Mali ste možnosť presvedčiť sa, že na, na Slovensku je plne rešpektovaný, sú plne rešpektované európske hodnoty, rule of law a demokratické princípy. A to v plnom rozsahu. ak dovolíte chcela by som zdôrazniť aj to že považujem vo vašej správe ktorú ste predložili za nedostatočné že závery misie neodrážajú niektoré aspekty vo výstupoch z uskutočnených stretnutí. je tam napríklad e, zo stretnutia e, so špeciálnym prokurátorom veľmi jasne vysvetlené akým spôsobom bol zadržaný a, a kontrolovaný a zároveň neporušenom stave vrátený telefón pani Holcovej a mnohé ďalšie veci. Domnievam sa tiež, že správa Európskeho parlamentu by nemala implikovať podozrenia, ktoré sa nezakladajú na aspoň jednom overenom fakte že či polícia alebo súdy alebo politická reprezentácia je prepojená s organizovaným zločinom. Toto sú veľmi citlivé a veľmi nebezpečné veci. Takýmto spôsobom to implikovať v správe Európskeho parlamentu, lebo ani jeden jediný preukázateľný dôkaz na to neexistuje. Je to domnienka, ktorú nevieme na ničom postaviť a považujem za veľmi nebezpečné, ak Európsky parlament do svojich správ bude dávať takéto informácie. Vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že sú to viaceré výzvy, najmä k posilneniu dôvery občanov v štát. A tiež sa kontinuálne snaží o ich riešenie, napríklad aj príjmaním účinných opatrení, či už, na, znižovanie priestoru pre korupciu, ale aj k predkladaniu legislatívnych návrhov smerujúcich k väčšej transparentnosti pri obsadzovaní vrcholových pozícií v policii a tak ďalej. A ešte krátka poznámka k médiám. Slovenská republika je dlhodobo hodnotená organizáciou Reportéry bez hraníc za krajinu, ktorá má výbornú legislatívu a kde nedochádza k žiadnym útokom na novinárov. Nám je všetkým nesmierne ľúto, že pán Kuciak bol zavraždený, ale nebolo to preto, že naša krajina by mala nedostatočnú legislatívu alebo že by u nás boli nejaké rozsiahle útoky na prácu novinárov. Nie je to tak. Sama som v politike 19 rokov a snažím sa vždy o korektné vzťahy s novinármi. To, že existujú e, nejaké nedobré vzťahy medzi bývalým premiérom a časťou novinárskej obce, že dáte do správy aké hodnotenie, že sú útoky na novinárov, považujem takisto za nekorektné, pretože žiaden útok na novinárov v nejakom širšom kontexte na Slovensku nikdy nebol. A ešte raz zdôrazňujem, že naša legislatíva je v mnohých oblastiach oveľa detailnejšia a lepšia ako legislatíva pre médiá v iných krajinách. Ale teda chcem sa vám každopádne poďakovať, že ste boli na Slovensku, že ste mali možnosť stretnúť sa či už s predstaviteľmi vlády, alebo s niektorými predstaviteľmi policie, súdnictva, s novinármi. Som rada, že vo vašej správe odznelo aj to, že novinári nechcú byť objektívni. Som rada, že to tam je napísané, pretože to je častokrát dôvodom, prečo dochádza k rozporu alebo k rozporom medzi niektorými politikmi a zdôrazňujem niektorými a medzi niektorými novinármi. A, a možno by bolo dobré pre celkovú situáciu, keby novinári s politikmi mali korektnejšie vzťahy a keby aj novinári vo svojich článkoch a opäť takisto niektorí novinári ako niektorí politici neoznačovali tých niektorých politikov za, a teraz neviem, či to budú vôbec prekladateľe vedieť preložiť, za gaunerov, grázlov, zlodejov a vrahov. Ďakujem pekne. Okay, thank you. Um... Ďakujem pekne. Uh poprosím ešte predsedničku, aby sa k niektorým, niektorým aspektom vrátila na záver. A teraz pán Franc. Pán Franc. Ďakujem pekne. Ja by som ešte raz chcel spomenúť aspekt ochrany menšín na Slovensku. Asi najväčšia menšina na Slovensku sú eh, Rómovia, ktorí sú vystavení veľkému vylúčovaniu zo vzdelávacieho systému, z bývania, zo zdravotníctva, z trhu práce. A táto situácia je často veľmi na Romovia e, sú často vytlačení z miest mm, do vidieckých oblastí, kde prakticky nie je infraštruktúra, a zároveň e, dochádza k istému vykoristovaniu týchto ľudí, ktorí potom naozaj žijú, respektíve e, pracujú za mm, odmenu, ktorá je hlboko pod minimálnou mzdou. A vedie to k tomu, že ľudia vo svojej vlasti, kde žijú 600-700 rokov, teda odchádzajú z tejto vlasti, prechádzajú do iných krajín na základe toho, že na Slovensku nemajú existenčné možnosti anticiganizmus na Slovensku. Ja som tam už bol teda trikrát, bol som aj v Košiciach, hovoril som s ľuďmi, ktorých sa to týka. Tí mi hovoria o tom, že čiastočne dochádza až k istému apartheidu, že e, napríklad v Košiciach e, Romovia nemôžu chodiť autobusom na základe svojho etnického pôvodu. A myslím si, že to je aspekt, e, ktorý musíme ešte raz osvetliť a určite to nesmieme tabuizovať. Ďakujem. Okay. Okay, colleagues, okay. Okay. Um, okay, Anna, Anna Gomez next. Anna Gomez, nech sa páči. Ďakujem kolegom, eh, ktorí sú členmi tejto pracovnej skupiny. Ďakujem im za správu, ktorú Sophie Infeld predložila. Ďakujem aj za vyjadrenia kolegov, ktorí sa na tom zúčastnili. Ako členka e, tohto vyšetrovacieho výboru pre Panama Papers, ktorá bola v tomto kontexte na Malte, a ako e, vlastne ad hoc, šéfka ad hoc misie pre právny štát, ktorá e, bola vyslaná na Maltu tesne po zavraždení a Dafne, Karuany Galicie, musím súhlasiť s tým, čo povedala Sofie, a Roberta Mecola eh, ohľadne ich posúdenia situácie. Ja by som teda vyzdvihla dve veci. Eh, podvodníci, daňo, teda daňoví podvodníci, ktorí okradli ľudí. Jeden, je, pán Skemri, šéf kabinetu je, pa, a minister, najprv bol minister energetiky, teraz minister cestného ruchu, pán Mici, ešte stále sú vo vláde až do dnešného dňa, napriek tomu, eh, že už sa ukázalo aj v našom výbore pre Panama Papers, že teda došlo k týmto veciam a tie posledné ohla- odhalenia mm, tej černej 17 naozaj sú to, sú to gonery, sú to zločinci aj nepochopiteľné, prečo sú ešte vo vláde? Prečo premiér ich chráni vo vláde, prečo nie sú predmetom obvinení, vyšetrovania zo strany policie, pretože um, ehm, FIU vedie vyšetrovanie, ale nevedie to k obvineniu. No a potom samozrejme je tu tá veľká otázka týkajúca sa vyšetrovania vraždy Dafne Karuany Galicie. Uh, ako zaznelo toto vyšetrovanie prešlapuje na mieste, nikam nevedie. Áno, boli zatknutí traja, e, teda atentatníci, ale otázka je, kto ich tam nasmeroval, e, aby tam tie bomby nastražili, e, kto je tým človekom na pozadí a to teda treba tiež prešetriť a niektoré veci, teda osoby, ktoré mali vyšetrené, toto sa neudialo. Okrem toho, je tu obrovská nenávisť, demonizácia proti rodine, rodine Dafne. E, sú tam e, prípady teda ohovárania. A iba jeden minister mal požiada, e, bol požiadaný, aby predložil svoj zoznam hovorov a on teda to namietal, je to minister Cardona, minister hospodárstva a ľudia hovoria, že ho videli e, ako popíjal s nejakými podozrivými, ktorí sú vo vezení. E, ako atentátnici a sú prenasledovaní ľudia, ktorí volajú po spravodlivosti, ktorí mm, teda napríklad vytvorili tento pamätník. Je skutočne pohoršujúce, že bol zakrytý ten pamätník, že ľuďom nie je umožnené, aby tam eh, prijavili úctu Dafne a teda aby volali po spravodlivosti. Je tu veľká očerňovacia kampaň proti tým proti europoslancom, ktorí sa aktívne pýtali na spravodlivosť, napríklad proti kolegovi Davidovi Kazovi, ktorý je obvinený z drog a ja neviem z čoho všetkého. No a aj ja som sa tento víkend dozvedela, že ja som vlastne e, teda bola som ja nejako takto očiernená vo vládnych novinách e, s hľadom na moju návštevu v Kazachstane v kontexte zahraničných vecí a obvinili ma z toho, že ja som zapletená s nejakým pánom Muktorom Abliazovom, hm, podvodníkom. Ja som ho v živote nestretla, je to úplný fake news. A ja práve píšem e, belgickej policii, kriminálnej policii v Portugalsku a samozrejme dám vám aj e, kopiu, ale zaujímavé je, že kto vlastne takto šíri tieto všelijaké fámy o mne, sú to vlastne členovia vládnúcej strany na Malte, sú to poslanci za vládnu stranu na Malte. A je to naozaj odporné, čo sa tam deje. Pripomínam, že otázky, ktoré sme e, položili, týkajúce sa prania špinavých peňazí, banky Pilatus a tak ďalej, to boli správne otázky. Nedávno ďalšia banka sa dostala do veľkých problémov. E, ukazuje sa tu tá istá schéma, že vlastne sú práčkou e, pre zločincov. A vzhľadom na to, čo sa deje nielen na Malte, tam naozaj je skreslená spravodlivosť Počuli sme aj o Slovensku a rada by som pripomenula aj prípad Bulharska. Ja e, neakceptujem to, že to bola vražda nejakým šialencom, najmä e, keďže Viktoria Martinova v Bulharsku, e, podobne ako Jan Kuciak na Slovensku a ako Dafne Karuana Galicia, vyšetrovala korupciu a odhaľovala korupciu. Takže podľa mňa prípad Bulharska ehm, je tiež niečo, čím by sa mala pracovná skupina zaoberať. A ešte tu mám otázku na Sofii. Europol ehm, povedal v liste, ktorý som teda dostala od nich, a rozoslala som ho ďalej, um, že je teda obmedzovaný, pokiaľ ide o konanie najmä na Malte Eh, že to nebola len jednoduchá vražda, že to bolo prepojené na zločinskú organizáciu a obmedzenia boli v dôsledku toho, že ich mandát im neumožní ísť na rámec toho, čo chcú orgány. Takže Sophie, mohla by si nám povedať, či eh, ste sa skontaktovali s Europolom, či teda sa ukázalo, že nejaký posledný mandát pre Europol a posledná úloha pre Europol je možná v týchto troch prípadoch mal to Malta, Slovensko, Bulharsko. Ďakujem pekne. Okay. Colleagues, I had actually closed the speakers list. Áno, máme už uzavretý uh, zoznam ročníkov. Uh, pán Škripek a uh, pán Ač, uh, prosím, uh, stručne, veľmi stručne. A potom sa ešte vrátime k Sofii a zareagujeme na otázky. Takže pán Pán Skripek, prosím. Kolegyne, nie je dnes pre mňa jednoduché vystúpiť na tomto výbore. Ja som presvedčený, že stav právneho štátu a skúmanie toho nie je oblasť, do ktorej máme viesť zasahovania zo strany inštitúcií Európskej únie do proste spravovania členských štátov. Ale napriek tomu má aj súčasná situácia na Slovensku od vraždy ktorá sa stala voči Janovi Kuciakovi a nevyvodenie skutočnej politickej zodpovednosti vládnymi predstaviteľmi nás stavia do situácie, že ja sa cítim povinný dnes tu hovoriť a vystúpiť. Ako poslanca Európskeho parlamentu za Slovensko a zároveň aj člena tohto výboru ma mrzí, že sa vôbec musíme zaoberať vraždou novinára a vraždami aj na Malte a možno aj v iných krajinách dnes v 21. storočí. Vražda Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nezasiahla len ich najbližších, ale aj nás, celú Európu. Totiž Jan Kuciak písal pravdivo, veľmi jasne, o zločinoch našich politikov, podnikateľov, mafiánov, ktorí okradajú našu krajinu o 100 milióny potrebné na rozvoj našej vlasti. Po jeho vražde ľudia vyšli v tisícoch, desiatkách tisícov do ulic a protestovali. A toto asi nečakali tí, ktorí cynicky a surovo siahli na život Jana Kuciaka a jeho snúbenice, a možno si mysleli, že vražda mladého, neveľmi známeho novinára sa nejako ututle, ale mýlili sa, verejnosť reaguje. Ale ja som veľmi sklamaný z toho, že naši vládni politici najmocnejšej politickej strany Smeru skutočne nevyvodili naozajstnú osobnú zodpovednosť za súčasný stav, ktorý dnes máme na Slovensku. Ale mám nádej, že voliči vo voľbách do Národnej rady najbližšie to dajú veľmi jasne najavo, lebo ľudia chcú skutočnú spravodlivosť a len do očí bijúce najhoršie skutočnosti, ktoré vidíme, že náš bývalý pán premiér Fico stále býva v byte odsúdeného daňového podvodníka. Myslím si, že toto je politická hamba pre Slovensko. A že náš pán premiér dokáže reálne nadávať Mr. Skripek, eh, novinárom. Uh, I, I let you speak. Pán Skripek, eh, ja som vás nechal prehovoriť, ale už ste siahli dve minúty, takže poslednú vetu poprosím. Jana Kuciaka nám povedal vo verejnom prejave, a každý bude robiť svoju prácu, ktorú má robiť poctivo, všetko bude v poriadku. Myslím si, že toto je odkaz syna, zavražden, syna ktorému, teda <clears throat> muža, ktorého zavraždili jeho otca. A toto je adresované politikom a poctivosť je hodnota, ktorá sa vytráca zo životov ľudí a my ju potrebujeme, aby sa prinavrátila. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. A pán Nač, prosím, veľmi stručne. Pôvodne som naozaj nemal záujem eh, sa vyjadriť, ale čo sme mohli tu počuť od kolegu, ktorý bohužiaľ práve odišiel, ale aj tak to poviem, eh, na eh, účet Slovenska musím na to reagovať. Áno, máme problémy, ako všade v Európe máme problémy aj s eh, vylúčenými sociálnymi skupinami. Máme problémy ako všade v Európe, aj s rómskou eh, komunitou. Eh, ale toto si vyprosím v mene Slovenskej republiky, lebo to, tu nejde teraz že o tom, že kto je práve na vláde. Pokiaľ by na Slovensku mal fungovať nejaký apartheid alebo alebo nejaké vylúčovanie Rómov z verejnej dopravy, to poprvé by nemal, nebol problém momentálnej vlády, ale nejakého sociálneho zriadenia alebo spoločenského zriadenia, čo je absolútne vylúčené. Viem, že tu často fabulujeme a preháňame a používame expresívne výrazy, ale toto si ale vyprosím, tu sme na Európskej, Európskom parlamente a nie v nejakej e, krčme na rohu. A, a čo sa týka, už keď mám slovo, e, právneho štátu, e, ja si myslím, že Slovensko ešte stále je medzi lepšími krajinami, čo sa týka slobody slova v rámci Európskej únie, pokiaľ dobre viem, 13. miesto máme. To znamená, že máme tu aj oveľa väčšie problematické štáty, čo sa týka slobodu slova. Čo sa mohlo viac urobiť v rámci právneho štátu? Ako odstúpil premiér? Ako padla vláda? Nová vláda vznikla kvôli tomu. Eh, chytili vlastne v relatívne krátkom čase aj páchateľov a nikto nemôže teraz predurčovať, že nikdy e, sa neodhalí objednávateľ vraždy. E, pokiaľ, e, pokiaľ čo sa týka politického prístupu, Slovensko podporuje vznik Európskej prokuratúry, ktorá bude mať práve že právomoci nad európskymi fondami. Ja veľmi čakám, ja osobne tiež a podľa mňa E, všetci na Slovensku, aby sa urobili naozaj poriadky a si myslím, že to nie je e, o organizovanie tohto procesu, ale jednoducho sú ľudia, jak všade sú ľudia, tak aj, e, aj na Slovensku, ktorí sú korupční a korupcia nie je len problémom Slovenska a Malty, ale je to v celej Európskej únii. Dôležité je, že či tá krajina je schopná vo vlastnom systéme niečo proti korupcii robiť. Ja si myslím, že áno. Ďakujem pekne. Okay, um, Ďakujem, Sofie. Takže ak chcete zareagovať stručne na e, niektoré vyjadrenia a otázky, prosím, máte možnosť. Ďakujem, Claude. Ďakujem kolegom za to, že sa vyjadrili. V prvom rade chcem povedať, a je škoda, že pani Beňová už tu nie je, pretože ma pomerne e, prekvapilo a znepokojilo jej vyjadrenie. Ale Domnievam sa, že ak chceme, aby e, bola Európska únia spoločenstvom hodnot a práva, musíme e, jednoducho sa posunúť od tohto inštinktívneho e, defenzívneho postoja voči konkrétnym krajinám. Tu nejde o kritiku konkrétnej krajiny a alebo o postoj proti konkrétnej politickej e, strane, ale ide o integritu Európskej únie ako celku, pretože ak je problém v jednej krajine, tak to potom ovplyvňuje celý systém, ako sme videli aj napríklad pri e, vykonávaní európskych zatýkacích e, príkazov zo strany konkrétnych sudcov. Takže by sme mali byť otvorenejší kritike jednotlivých častí Európskej únie, hoci sa to týka aj našej krajiny. E, pani Beňová odišla, ale ja som chcela povedať, že toto e, nie je ani uznesenie, ale je to skôr podrobná správa o e, stretnutiach, ktoré sa konali. Pani Beňová hovorí, že správy z tých stretnutí nie sú presné, ale ona tam nebola. Takže som, nie som si úplne istá, ako môže posudzovať, či tá správa je presná alebo nie. Takisto sa domnievam, že tu nejde o e, zložité osobné vzťahy medzi e, členmi e, tejto vlády alebo predchádzajúcej vlády alebo jednotlivými predstaviteľmi médií alebo novinármi. Tu ide o všeobecné nepriateľské nastavenie proti novinárom a úprimne povedané hovoríte, že problém neexistuje, ak zomrie novinár, ak je zavraždený novinár. To je nepriateľné problém je. A ak novinár, ktorý vyšetroval, e, ktorý sa venoval korupcii, bol e, zavraždený, tak potom ten problém existuje a e, to už je niečo iné, než nejaká animozita zo strany konkrétnych členov vlády voči konkrétnym novinárom. Takže to hodnotenie nebolo primerané. Treba povedať, že postupujeme na základe faktov. E, chcem nadviazať na pani e, Gomez, ona vykonala aj v prechádzajúcej fáze veľa práce, ale tie e, poznámky, ktoré vyslovila, ukazujú, že sme neutrálni a nezávislí a tie tvrdenia, že došlo k stretnutiu pani Karuany a podobne s konkrétnymi ľuďmi. Ja si myslím, že to je pravdivé. Takže musíme skutočne sa držať faktov, lebo ináč nebudeme dôveryhodní. A pokiaľ ide o e, televíznu hlásateľku e, v Bulharsku, tak ona sama nevyšetrovala prípady e, korupcie. Ona skôr spolupracovala s novinármi, ktorí to robili, ale to nie je to isté. Zajtra e, pozvem kolegov na vypočutie medzi e, druhou a štvrtou s tromi bulharskými novinármi budeme mať informácie z prvej ruky, takže všetkých pozývam. Pokiaľ ide o Europol, konalo sa niekoľko stretnutí s Europolom, e, tak povediať tvárou v tvár sme sa stretli a bolo niekoľko videokonferencií a e, oni e, zabezpečujú, aby tá spolupráca v oboch prípadoch bola veľmi dobrá, aby sa e, riešili všetky potreby, e, ktoré s tým e, súvisia. E, sú spokojní so spoluprácou orgánov v oboch krajinách a tá rola Europolu je vitálna v tomto prípade a cieľom uznesenia je posilniť vlastne právomoci Europolu tak, aby nezávisel len od e, pozvania konkrétnych orgánov na spoluprácu. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Franca, otázku e, postavenia e, Rómov, to je trocha predsa len mimo rozsahu posobnosti alebo činnosti pracovnej skupiny pre právny štát. A v odpovedi na to, čo povedala pani Mecola, áno, všetci súhlasíme s potrebou nezávislého mechanizmu a vyzývame komisiu, aby prišla s takýmto návrhom takéhoto mechanizmu a e, takisto aj pokiaľ ide o zverejňovanie e, e, týchto správ, samozrejme nie je na mieste, aby e, tú správu mal k dispozícii len e, premiér. Je prirodzené, že ho to zaujíma, týka sa to jeho, jeho manželky, ale malo by to byť zverejnené a myslím, že je pomerne zvláštne, že to dostal len on, len preto, že je e, premiér. Hm, na to nie je žiadny právny základ, takže máme celý rad odporúčaní pre nové legislatívne iniciatívy v uznesení. A zaoberáme sa tým, teda v kontexte e, uznesenia. A k tomu, čo povedala pani Makovej, e, tá e, sa pomerne pesimisticky vyjadrovala o tom, že budú nakoniec odhalení tí, ktorí zosnovali tie zločiny. No nevieme, ja nie som taký pesimista ako vy. Určite na Slovensku po tých počiatočných chybách polície boli nakoniec e, tí vrahovia e, e, zatknutí. Je jasné, že sú to oni. To treba samozrejme privítať. Ja mám pocit, že to vyšetrovanie prebieha objektívne a seriózne a stretla som celý rad ľudí, ktorí sú skutočne veľmi ktorí sa veľmi snažia, sú nezávislí, e, transparentní, nezávislí e, od e, verejnej správy. A takže na záver, pán predseda, a vlastne ešte, ešte jedna vec, čo povedal pán Náď. Áno, treba vnímať to, že vláda odstúpila, niektorí členovia vlády odstúpili aj e, predstavitelia polície, ale problém je, že sa v podstate opäť ako dvermi odišli, tak oknom sa vrátili, takže nemyslím, že to bol veľmi e, že to bol rozumný e, krok, ako sa to vyriešilo na Slovensku, takže s tým súvisí aj tá kritika, ktorá zaznieva. Takže my budeme naďalej monitorovať situáciu veľmi podrobne a E, ten mechanizmus tejto skupiny pre právny štát podľa za dobrý aj tie návštevy a stretnutia s jednotlivými ľuďmi z vlády, a Europolu a podobne a z iných agentúr, e, ktorých sa to týka. To považujem za veľmi užitočné, a za veľmi užitočný formát a mohlo by to byť e, súčasťou širšieho mechanizmu pokrývajúceho aj ďalšie členské štáty Európskej únie. A to je vlastne všetko, čo som dnes k tomuto chcela povedať. Áno, ďakujem. Takže e, uvidíme, e, ako sa to podarí pracovnej skupine e, vteliť do uznesenia, ktoré by malo byť hotové v marci. Uvidíme. Ďakujem. Ďakujem Sofi a všetkým ďalším kolegom za príspevky k tejto citlivej téme. Ďakujem vám všetkým. A teraz pôjdeme ďalej, lebo už troška E, meškáme, takže teraz bod 10. A ide o efektívnu spoluprácu medzi OLAFom a Európskou prokuratúrou a vo všeobecnosti o posilnenie mechanizmov na ochranu finančných záujmov. Spravodajkyňa je pani Makovej. Pani Makovej je tu, takže môžeme jej dať hneď slovo. Pre tých, ktorí odchádzajú, prosím, pokúste sa odísť uh, v tichosti. A teraz uh, pani Makovej, prosím. Áno, uh, skoro 20 rokov po založení OLAFu. Teraz robíme ďalší dôležitý krok eh, v záujme ochrany finančných záujmov únie a tento krok eh, predstavuje vytvorenie eh, Európskej prokuratúry. Je veľmi dôležité posilniť mechanizmus a, a mm, posilniť a zria- vytvoriť jasné pravidlá pre tento mechanizmus spolupráce medzi OLAFom a Európskou prokuratúrou musia byť jasné pravidlá o tom, kto robí čo. Tá spolupráca by mala vychádzať z princípov komplementárnosti, e, neduplikovania a výmeny informácií. EPPO e bude vykonávať e, vyšetrovanie a trestné stíhanie a OLAF naďalej bude vykonávať len administratívne úkony, ktoré E, mu prináležia. Je veľmi dôležité, aby vzťah medzi OLAFom a EPPO nevytváral e, spory ohľadom e, právomoci a preto by OLAF aj EPPO by mali používať hit-no-hit -hit funkcie pri svojej činnosti, aby OLAF napríklad, alebo EPPO nevykonávali vyšetrovanie tých istých veci a ten e, e, riadiaci systém e, musí byť maximálne chránený a dôverný a OLAF by mal mať nepriamy prístup k systému prostredníctvom dezignovanej osoby EPPO. No a teraz, pokiaľ ide o neduplikovanie vyšetrovania, OLAF musí upozorniť EPPO o akomkoľvek trestnom konaní alebo činnosti, kde teda ktoré spadá pod E, právomoci EPPO a e, následne bezprostredne by malo sa spustiť e, vyšetrovanie. A OLAF by sa mal riadiť pokynmi v prípade, že je to ináč. A pokiaľ je potrebných viac informácií ohľadom trestnej činnosti, na ktorú poukáže OLAF, tak potom teda sa bude postupovať na základe notifikácia. Pokiaľ EPPO už vykonáva vyšetrovanie v trestnej činnosti a e, riaditeľ e, je toho názoru, že by e, vo vyšetrovaní mal pokračovať OLAF, tak by sa malo vždy požiadať o súhlas EPPO. Toto je veľmi dôležité pre vyšetrovanie v trestných, trestných činov, aby to nebolo ohrozené administratívnymi prekážkami v prípade, že už také vyšetrovanie prebieha a je takisto dôležité, aby e, boli e, tie e, zozbierané dôkazy prípustné a použiteľné na súde. EPPO musí vychádzať s precedentov a respektovať všetky procedurálne záruky. A samozrejme, treba zabezpečiť, aby e, sa e, nepoužívali také dôkazy, ktoré nie sú použiteľné e, pri konaní pred súdom. Pokiaľ ide o ďalšiu prácu zo so stranu OLAFu, napríklad zaistenie aktív treba zabezpečiť, aby EPPO mohlo e, definovať úlohy v tomto smere, ktoré bude vykonávať e, OLAF, e, tak aby tým nebolo celé konanie ohrozené. Takže toto sú tie kroky, ktoré sú potrebné podľa môjho názoru a v mojom stanovisku. A možno som ešte mala povedať, že pre tie členské štáty, ktoré ešte sa nepridali k EPPO, je potom vystáva otázka, čo ďalej, čo s tým. V tejto chvíli je odpoveď taká, že Olaf bude robiť to, čo robil doposiaľ a pokiaľ ide o vyšetrovanie trestnoprávnom konaní a tr- protiprávnych aktivít, tak to by sa malo postúpiť príslušným krajinám. Toto je systém, ktorý teda časovo nie je e, efektívny. Bolo veľmi málo e, prípadov, e, kedy boli ľudia podozriví z čestnej činnosti nakoniec odoslaní do svojich krajín, aby boli, aby boli súdení. Takže to je z mojej strany všetko a e, lehota pre menujúce návrhy 26. novembra. Ďakujem vám. Ďakujem pani Makovej. Takže toto je návrh stanoviska. E, lehota pre pozmeňujúce návrhy je 26. novembra. Takže len si teraz overíme, či sa k tomuto niekto chce vyjadriť alebo má nejaké otázky na pani Makovej. Nie. Dobre, ak nie, tak potom ďakujem pani Makovej za toto vysvetlenie a e, Opäť teda lehota je 26. novembra. Ďakujem vám. A teraz e, pôjdeme k bodu 21. A to je e, kto bude hovoriť za pána Radeva, áno, e, my kolegyňa, takže máme tu pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú E, správy o pravidlách e, uľahčujúcich využívanie finančných a ďalších informácií pre prevenciu, detekciu, vyšetrovanie a stíhanie určitých e, trestných činov. Pán Radev je spravodajca, ale za pána Radeva to predniesie pán Ademov. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Budem teda hovoriť e, v mene pána Radeva. Pán Radev práve hlasuje vo výbore Júry a ospravňuje sa za neprítomnosť. Takže e, pán Rade e, víta tých 150 pozmeňujúcich návrhov o tieňových spravodajcov. Zajtra bude stretnutie tieňových spravodajcov a Väčšina pozmenujúcich návrhov e, sú v súlade so všeobecnými líniami. Toto je veľmi dôležité pre pána Radeva. Je dôležité e, vytvoriť efektívny systém na výmenu informácií. Hlasovanie sa plánuje na 3. E, decembra. Pán Redev je presvedčený, že tá správa bude prijatá veľkou väčšinou a na e, plenárnom zasadnutí v decembri e, môžeme o tejto správe diskutovať. Much, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za to, že ste e, prednesli toto vyjadrenie za pána Radeva. Pán Činči, chcete sa vyjadriť? Nie je tu? Takže bolo by dobre, keby sme mohli teda rýchlo sa dostať k ďalšiemu bodu. Takže zdá sa, že nikto ďalší sa k tomuto bodu vyjadriť nechce. No, takže čo teraz? Kto tu je za pani Činiči. A neviete, e, kedy by asi mohla prísť. E, nemáme žiadny odhad. No dobre, v takom prípade budeme musieť pokračovať. Alebo sa k tomu ešte chce niekto ďalší vyjadriť? Komisia? Dobre. Dobre. Takže e, stručne zo strany komisie, prosím. Ďakujem, pán predseda. Len niekoľko e, slov. Väčšina tieňových spravodajcov tu nie je, ale chceme podať niečo, čo považujeme za e, dôležité. Ďakujeme za to, že ste e, pristúpili k tomto spisu s naliehavosťou, ktorú si e, zasluhuje a do decembra by sme to chceli teda e, dokončiť, ak to pôjde dobre a že sa to do apríla podarí schváliť. Je tu jedna dôležitá otázka, tá sa týka článku 7 tohto návrhu a článok 7 sa týka situácií, kedy E, orgány e, činné v trestnom konaní vyžadujú informácie od e, útvarov pre finančné informácie a to už je v štvrtej smernici proti praniu špinavých peňazí. Tam sa hovorí, že FIU byli schopné zareagovať na žiadosti orgánov činných v trestnom konaní o informácie. V našom návrhu chceme podporiť a posilniť spoluprácu tým, že požadujeme, aby FIU boli v súlade s takýmito E, požiadavkami plnili také požiadavky. E, väčšina politických skupín v parlamente e, predložila pozmeňujúce návrhy na to, aby sa to odmietlo, aby tam bylo to znenie is entitled to reply. Ale to by znamenalo, že sa neposilnia tie pravidlá a to nám robí veľké starosti. Robí nám to veľké starosti aj preto, lebo jeden z hlavných dôvodov, prečo sme predložili tento návrh, je e, práve to, že e, parlament e, opakovane na základe správy výboru pre Panama Papers opakovane vyzýval na posilnenie týchto pravidiel. Bohužiaľ, to, čo máme v súčasnosti v posmenujúcich návrhoch, tie pravidlá neposilňuje, skôr ich zachováva na tej istej úrovni, ako sú dnes a my sa e, jednoznačne domnievame, že tie pravidlá treba posilniť a že treba posilniť spoluprácu a preto vás chceme požiadať, aby ste prehodnotili svoje stanovisko, ktoré máte vo svojich pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem. Áno, budeme sa e, venovať týmto dôležitým bodom v článku 7 a e, takisto o tom takto budeme informovať pána Radeva Eh, predstaviteľ Frontexu eh, sa trocha oneskorí, takže máme ešte čas, aby sme sa mohli venovať ďalšiemu bodu. Pani Gomez, vy ste sa prihlásili, chcete sa stručne vyjadriť. Len k tomu, čo teraz zaznelo zo strany komisie, eh, chcem komisii poďakovať za iniciatívu a za to, že nás upozornila na tieto polutovania hodné pozmenujúce návrhy niektorých poslancov E, ktoré bohužiaľ asi nesledujú e, príliš e, plazibilné ciele z hľadiska schopnosti parlamentu bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu najmä pokiaľ ide o, o funkciu európskych FIU z tohto hľadiska. Ďakujeme komisii za to, že na to upozornila. Myslím, že si zaslúhuje plnú podporu z našej strany určite, pokiaľ ide o našu skupinu, tak e, i hneď pristúpime k preskúmaniu toho, o čom sa diskutuje, aby sme zabezpečili, že skutočne budeme v súlade s principiálnym stanoviskom tohto parlamentu a ďakujem komisii za to, že nás na to upozornila. Ďakujem, pán Adamov. E, prosím, e, tlmočte toto pánu Radevovi. Takže e, do 3. decembra budeme mať pripravený návrh správy. Ukončíme tento bod a teraz pán Ležeri. Myslím, že už je na ceste, takže počkáme minútku, dve a potom bude bod 22. Frontex. Počkáme teda na príchod eh, pána eh, Ledgeryho. Uh, um, Kolegovia, ďakujem za prejavenú trpezlivosť. Mali sme pár minút prestávku a už je tu teraz s nami pán Ledgeri. Môžeme prejsť k bodu 22. Otázka správania európskych hraníc a taktiež úloha agentúry pre ochranu alebo správu našich hraníc a pobrežia Frontex. Máme tu návrh komisie v tejto súvislosti. Musíme sa pripravovať na tento návrh a tu vítam pána Ledgeryho, ktorý je výkonným rejiteľom Frontexu, ktorý nám poskytne výročnú správu ohľadom aktivít za rok 2017. Ako vždy v prípade Frontexu, Prosím, pýtajte sa na čokoľvek vás napadne a zaujíma. Je to veľmi dôležitá agentúra pre náš výbor. Takže pán Ledgeri, prosím, môžete sa vyjadriť k nášmu výboru. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Takže čo je cieľom môjho mojej prezentácie popísať súčasné aktivity agentúry Frontex. Správa za rok 2017 bola už publikovaná, ale rád by som vám poskytol informáciu o aktuálnych aktivít za tento rok. Vo všeobecnosti si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že teraz, keď máme posilnený mandát z roku 2016, nehovorím teda o budúcich navrhoch, len o súčasnom mandáte, vidíme, že máme k dispozícii viac zdrojov, aj viac úloh. V minulosti agentúra bola vnímaná hlavne ako aktér, ktorý sa zaoberal otázkami migrácie Chcel by som povedať, že správanie hraníc nie len o migrácii, je stále viac ďalších otázok, ktoré súvisia napríklad s organizovaným zločinom, s prevenciou terorizmu a často to vôbec nesúvisí s migráciou. A na toto teda, teda netreba zabúdať. A rozsah kompetencií našej agentúry Frontex by mal byť taký široký ako rozsah e, systému integrovanej kontroly e, alebo správania hraníc. Za prvý 10 mesiacov tohto roka 2018 o 30 klesol počet nezákonných prekročení hraníc EÚ, keď to porovnáme so situáciou, ktoré sme boli pred rokom, dohromady sme tento rok zaregistrovali asi 120 tisíc nezákonných prekročení hranice. Toto je predovšetkým kvôli nižšiemu migračnému tlaku v Stredozemnom mori a teda v centrálnej časti a navýšenie migračných tokov bolo predovšetkým v západnej východnej oblasti Stredozemného mora, ale vo všeobecnosti tie aktivity sú dosť na nízkej úrovni. No a toto znamená, že z pohľadu nemôžeme tvrdiť, že by sme na externých hraniciach mali teraz migračnú krízu, monitorujeme situáciu, podporujeme členské štáty, ale je treba využiť tento moment, aby sme si premysleli zo strategického pohľadu, ako môžeme pracovať na nejakých budúcich krokoch. Taktiež chcem povedať, že spravovanie hranice sa netýka len migrácie. Nedávno prebehlo spoločné zasadanie a spoločné vyhlásenie Europolu a výboru pre e, spoločnú správu hraníc ohľadom posilnenia správy hraníc. Toto je veľmi dôležité. Pohraničníci celkovo, ale aj agentúra Frontex, keď sme sa pripojili k ochrane vonkajších hraníc, my musíme byť očami a ušami orgánov presadzovania práva tak, aby sme mohli doplniť údaje Europolu a národných orgánov členských štátov našimi údajmi. My nie sme zodpovední za vyšetrovanie, ale čo môžeme robiť? Pohraničici členských štátoch môžu prispieť k rozkladaniu kriminálnych organizácií predovšetkým prispením údajov, ktoré pomôžu pri trestnom vyšetrovaní. Taktiež chcem zdôrazniť, že teraz fungujeme stále na vyššej úrovni, máme aj dodatočné rozpočtové zdroje, napríklad naše ústredie Frontexu pracuje non-stop, každý deň v týždni. To znamená, že vodne v noci môžeme pracovať, poskytovať podporu členským štátom na vonkajších hraniciach. Čo týka našich spoločných tradičných operácií, tak momentálne je to tak, že v priemere rozmysňujeme asi 1500 agentov v teréne. Keď hovorím agenti, tak tým myslím e, napríklad e, pohraničníkov, ale aj hliadky na pobreží, vrátane na pl- rôznych plavidlách, na hraniciach a to nehovorím o aktivácii rýchly intervenčných tímov. Máme napríklad misiu e, Poseidon v Grécku, Temis v Taliansku, máme mandát z februára 2018, kde sa posilnil, posilnil aspekt bezpečnosti, boja proti obchodovaniu s drogami, tak ako sa to dialo medzi Albánskom a Talianskom a taktiež obchodovaniu so zbraňami. A máme taktiež stálu operáciu Indelo na juhu Španielska, tam teda riešime migračné toky. E, migračné toky z Maroka do Španielska sa zo štvor až späť násobili za posledných niekoľko rokov. Taktiež chcem povedať, že čo sa týka vyhľadávania záchrany na mori, Zatiaľ v roku 2018 sme zachránili 30 tisíc osôb na teda všetkých eh, externých hraniciach EÚ. Naďalej prispievame k registrácii, odoberaniu tlačkov prstov a screeningu novoprišlých a taktiež eh, pomáme pri zatýkaní eh, pašerákov, prevádzačov a pomáhame pri aktivitách proti akékoľvek trestnej činnosti. Prispeli sme minulý rok k zatknutiu 744 prevádzačov a viac než 2000 pašerákov. A taktiež sme e, pomohli k zabaveniu viac než 200 tón e, drog vrátane teda e, námorných hraníc. Čo sa týka rozsahu eh, rozmiestnených eh, úradníkov alebo agentov, máme tu otázku námornej spolupráce. Nový mandát predpokladá eh, trojstrannú spoluprácu medzi Frontexom, EMSA a FK. A tam sa využívajú ustanovenia z našich príslušných mandátov a preto takto teraz postupujeme a viedlo to k pozitívnym výsledkom. Čo sa týka vyhľadávania záchrany na mori, ale aj boja proti ilegálnemu rybolovu a prispievania k boju proti znečisťovaniu a environmentálnej trestnej činnosti. Ide predovšetkým o to, že pokiaľ má FK alebo Frontex niekde nejakú patrolujúcu loď, niekedy tam máme aj styčných dôstojníkov, rybolovných inšpektorov, ktorí sú prítomní na palube. Toto sú také viacúčelové patrolovacie aktivity a tento človek môže podať informácie, informovať agentúr napríklad o prípade ilegálneho rybolovu alebo v prípade e, environmentálneho znečistenia. Takže podľa mňa, alebo podľa spätnej väzby, ktorú som dostal, táto spolupráca medzi týmito tromi agentúrami je skutočne úspešná a mohla by inšpirovať aj ďalšie agentúry, ktoré sú aktívne v iných oblastiach kde existuje európska politika. Taktiež vedieme kampaň, tak aby sa členské štáty a ich orgány činné v tejto oblasti mohli zúčastniť na našich aktivitách. A máme tu pozitívne, eh, dôsledky, eh, pardon, pozitívne výsledky. Teraz sa to materializuje zosúladili sa naše operatívne priority, teda troch našich agentúr. No sa dostávam k implementácii nariadenia 656 z roku 2014. Máme tam špecifickú správu pre Európsky parlament, ktorá bola vydaná tento rok. Je to nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre dohľad nad externými námornými hranicami pri operáciách Frontexu a môžem to zhrnúť tak, že spoločné operácie, ktoré sú hodnotené v spomínanej správe, sa týkali operácie Triton v Taliansku, to bol ešte pred Demis, Poseidonu v Grécku a taktiež operácie v Španielsku medzi africkým pobrežím a kanárskými ostromy. No a hlavným záverom štúdie alebo správy je, že Frontex vždy monitoruje dodržiavanie základných práv. Toto taktiež potvrdil úradník pre otázku základných práv, ktorého posudok je pripojený k správe. Čo sa týka vyloďovania v tretich krajinách, tak niekedy, predovšetkým vo fáze prípravy operačného plánu, napríklad čo týka misie, pardon, operácie Poseidon v roku 2017, tak vo fáze prípravy Frontex požadoval od hostujúceho členského štátu vykonanie všeobecného hodnotenia príslušnej tretej krajiny toto samozrejme bolo predmetom diskusí medzi našou agentúrou EU a niektorými členskými štátmi. Vyloďovanie v tretích krajinách sa nekonalo v rámci spoločnej operácie Frontexu. A taktiež je tu taká situácia, ktorá si myslím, že je dôležitá. Paralelne spoločným operáciám agentúra vyvinula novú službu, ktorú nazývame e, viacnásobné letecké dohľady. Takže my v podstate môžeme vykonávať takéto aktivity zo vzduchu a v týchto prípadoch nezdielame s tretími krajinami žiadne informácie, zdieľame ich len so susediacimi členskými štátmi EÚ. Takže toto je v zmysle nariadenia 656 roku 2014. Avšak, a toto je predovšetkým otázka do budúcnosti, a taktiež keď berieme do úvahy návrh komisie, komisia navrhuje rozšíriť e, rozsah pôsobnosti e, na e, ustanovenie Eurosúre. No a v budúcnosti by sme sa mali zamyslieť na vytvorenie mechanizmu, ktorý by buď dal zelenú, alebo zakázal prenos e, informácií e, v reálnom čase do tretich krajín. Mohlo by sa to týkať e, prípadov záchrany a vyhľadávania na mori alebo i podobných, ale momentálne ja dávam také inštrukcie, že nemáme povolené s tretimi krajinami zdieľať takéto informácie. Taktiež chcem povedať, že my ako agentúra sme situáciu hodnotili tak, že názor hostujúceho členského štátu na tretie krajiny by mohol byť trochu rozpracovanejší. Teraz e, to hodnotenie nie je až také kvalitné, obvyklé. Takže nie je často možné naplánovať vylodenie v tretich krajinách. Teraz prejdem k ďalšej téme a síce spolupráci v rámci EÚ. Takže účinné spravovanie externých hraníc EÚ nezačína na hraniciach ako takých, ale musí začať ešte mimo hraníc. Máme spoluprácu s tranzitnými krajinami, s krajinami pôvodu, v súvislosti teraz s migračnými tokmi, ale niekedy tam sú aj prípady, ktoré sa netekajú migrácie, ale skôr boja proti cezhraničnej trestnej činnosti. Takže my sme zintenzívnili spoluprácu, o ktorej už som hovoril v správe. Napríklad tzv. Eh, spravodajské spoločenstvo Frontex Afrika. Tam máme technickú pomoc zo strany Frontexu, financuje to DG Devco. Taktiež sa pripravuje implementácia projektu technickej e, pomoci v súvislosti s zaručením bezpečnosti, tak aby sme mohli lepšie a viac spolupracovať so severoafrickými krajinami. Taktiež e, vytvárame sieť e, styčných dôstojníkov, už máme jedného napríklad v Belehrade, ďalšieho v Afrike, ktorý teda pokrýva oblasť Nigeru. Chceme nadviazať takúto spoluprácu s krajinami Západného Balkánu, ale aj ďalšími krajinami afrického kontinentu. Ďalej, čo sa týka styčných dôstojníkov a z ich spolupráce s ústredím, momentálne rozmiestňujeme styčných dôstojníkov aj do krajín EÚ, aj krajín, všetkých krajín nážacích do Schengenu v súvislosti, pardon, v súlade s pravidlami z roku 2016. Doteraz máme takýchto styčných dôstojníkov 11, niektorí z nich už boli rozmiestnení a ďalší budú vyslaní najneskôr na začiatku budúceho roka. A čo sa týka návratov, to je ďalšia priorita ktorá bola stanovená v roku 2017 pre našu agentúru, ale aj v roku 2018. Dobre, môžem to zhrnúť, pán predseda. Momentálne ponúkame službu na plánovaných na naplánovaných letov, ale taktiež môžeme vytvoriť aj vlastný charter. Minulý rok to bolo 341 letov, prepravených bolo 14 tisíc neregulárnych migrantov, tí boli deportovaní z EÚ do krajín mimo EÚ a toto predstavuje asi 10 všetkých vykonaných návratov z EÚ do krajín mimo EÚ. Ďalej, čo sa týka ešte základných práv, vidíme, že kroky agentúry v oblasti návratov majú pozitívny účinok na počet letov, ktoré sú monitorované. Toto je pozitívne, pretože vieme, že niektoré členské štáty nemajú žiadny národný monitorovací systém. Možno ešte jedno e, slovo. Súčasť našho mandátu Máme teda hodnotenie zraniteľnosti. Už je to druhý cyklus, ktorý prebehol. Súvisí to s pripravenosťou členských štátov, s plánovaním. Tento rok členské štáty si boli viacej vedomé vlastných kapacít, ale vidíme, že naďalej je treba pridelovať viac kapacít. Predovšetkým sme zistili, že v niektorých členských štátoch aj vo veľmi exponovaných sú problémy s príjmacími kapacitami. Vo väčšine členských štátoch je viac pracovnej záťaže, čo sa týka kontrol na hraniciach. Schengenský kódex bol zmenený, aby teda boli možné aj hraničnej kontroly. Začali sme neskoro, prepačte, o 12 už musíme končiť a to sa nám asi nepodarí. A určite budem mať ešte ďalšie informované príspevky do diskusie. Takže teraz by sme to mali ukončiť a počkať si na otázky. Fabrice, dúfam, že vám to nevadí a určite nám máte ešte čo prezentovať, takže možno by ste to mohli prezentovať nejak ináč, zašľať nám to písomne a tak ďalej. Môžem sa opýtať ešte rýchlo na Líbiu, čo sa deje v Misuráte s tou loďou. Ľudia ju nechcú opustiť, nechcú sa vrátiť, alebo niektorí sa nechcú vrátiť do Libie kvôli zhoršujúcej sa situácii. Prichádzajú tam rôzne správy, takže Čo si o tom myslíte? O tom, ako sa Libíci postavili k tejto situácii? Máte nejaké informácie od pravodajskej služby? Možno by ste sa mohli vyjadriť k Líbii. A teraz pán Koelio, spravodajca. A potom všetci ostatní pán Coelho. thank you, Mr. Leggeri, for... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Leggeri, že ste prišli do Libe. Je to a mimoriadne dôležitá správa, umožňuje parlamentu lepšie pochopiť, o čo, o čo sa robí, aby sa predchádzalo tomu, že ľudia umierajú v Stredozemnom mori. Je to veľmi dôležité, pretože cesta eh, do Talianska eh, je stále smrteľnejšia a Počet umrtí na príchody za posledné mesiace bol najvyšší vôbec. A čím sa dostanú k prvej otázke? Čo sa týka operácie Tritan, správy naznačujú, že väčšina e, zachránených e, bola vďaka operácii Sofia a mimo vládnych organizácií. Prečo je to tak? Môžete nám uviezť presné čísla? A 80%, 70%, aká veľká väčšina, teda boli mimovládky a koľko bolo z operácie Sofia. A druhá otázka, môžete nám povedať, aký bol dosah opatrení, ktoré prijala súčasná talianská vláda popri, proti mimovládnym organizáciám. No a v inom kontexte, e, ako spravodajca pre toto nariadenie, musím povedať, že som veľmi spokojný s tým textom, ktorý je momentálne v platnosti. Bol som aj pred 4 rokmi spokojný a som aj dnes. Avšak podľa vašej správy agentúra ktorá dostala najväčší nárast financovania vôbec e, stále ako keby e, diskriminovala voči niektorým menšinám alebo aj iným agentúram. Takže určite chcete zabezpečiť, aby nariadenie rozšírilo svoju pôsobnosť a aby sa určite neznižovali štandardy. Napriek špekuláciám v správe, že toto, ktoré, že toto nariadenie by mohlo mať odstrašujúci e, účinok na vlastne vylodenie v tretich krajinách. E, mohli by ste sa k tejto myšlienke ešte trošku vyjadriť a napokon, pán predseda, každom prípade som si istý, že súčasný kontext je iný eh, než eh, v čase prijatia tohto nariadenia, ale povedzme jasne, že takáto zmena kontextu nemožňuje ani neodôvodňuje zníženie záväzkov Európskej agentúry pri realizovaní operácií vyhľadávania a záchrany v prípade potreby. Ďakujem pekne. Ďakujem Carlos a ďakujeme za stručnosť, ďakujem všetkým za trpezlivosť. Začali sme neskoro. Takže pán Kosta, dve minúty. Áno, viem, že dve minúty je málo, ale prosím, dodržte svoj čas. No, naozaj je to dôležitá téma, ale neskoro sme začali, to je určite pre všetkých veľmi e, nepríjemné. Takže máte 2 minúty. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Ledgeri, ďakujem pekne za vašu správu. Je známe, aké katastrofálne podmienky sú v e, táboroch pre utečencov v Libii, v a tie katastrofálne podmienky boli potvrdené viacerými vyjadreniami svetkov, bol, dochádza tam k mučeniu, k násiliu, k úmrtiam. a preto aj nedošlo k návratom utečencov do Líbie e, loďami Frontexu. Momentálne sa diskutuje o tých vyloďovacích platformách a moja otázka teda je, či je Frontex pripravený pri realizácii týchto vyloďovacích platformiem vyloďovať aj alebo vrácať osobne naspäť aj do Líbie. A ďalšia otázka, či utečenci, ktorí uviazli v Líbii, majú prístup k azylovým konaniam alebo mali by mať a ako, ak áno, ako to vidíte, e, že osoby, ktoré sú na sankčných zoznamoch OSN, naďalej sú môžu fungovať ako oficiálne pobrežné hliadky alebo robia takéto mm, e, zadržiavace centra ako napríklad Aliyev a Mohamed Kahlav. A aké kritéria má Frontex na to, aby si vybral, s kým bude spolupracovať, napríklad pri vzdelávaní, školeniach? A ako sa teda plánuje nejaká väčšia transparentnosť a transparentnosť blízkej budúcnosti. Potom, e, pokiaľ ide o tretie krajiny, Frontex je Fronte, e, Tunisko. Frontex toho názoru, že e, Tunisko je place of safety podľa medzinárodného námorného práva, je Frontex toho názoru, že pri návrate osôb do Tuniska sa postupuje podľa medzinárodného paktu o občianských a politických právach, a teda právo na ehm, cestovanie a ehm, zachováva sa teda právo aj na žiadosť o azyl podľa Ženevskej e, konvenzie. No a ešte čo sa týka Frontexu a stredo... E, ja sa už blížim k záveru. Takže zasaduje sa Frontex v rámci e, plánovaného rozšírenia kompetencií na to, aby vlastné dobre vybavené lode sa používali nielen na domnele zabezpečenie hraníc, ale aj na cieľené a aktívne zachraňovanie ľudských životov. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem kolegia, kolegovia, maximálne 2 minúty, inak nebudeme mať čas na odpovede. A bolo by fajn, keby sme si nejaké odpovede predsa len mohli vypočuť. Eli Schlein, mm. maximálne 2 minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán riaditeľ. Ja mám tri otázky veľmi stručne na pána riaditeľa Ledgeryho. Pokiaľ ide o tie záchranné operácie, konkrétne Triton v roku 2018, podľa eh, údajov UNHCR eh, tá stredomorská cesta eh, je čoraz nebezpečnejšia a počet úmrtí narastá v posledných mesiacoch. Každých, na každých 18 ľudí je jedna obeď. Takže pokiaľ ide o tieto záchranné operácie Triton, ako to je. Po druhé, vy ako Frontex e, ste prítomní na hranici medzi Bosnou, Hercegovinou a Chorvátskom a tie združenia, ktoré tam sú prítomné, nás informujú o dramatickej situácii. Tisíce migrantov žijú v podstate na ceste a, a Veľká Kladuča a Píjač e, sú tie miesta. A sú to e, ľudia v podmienkach, ktoré sú absolútne nepriateľné bez lekárskeho ošetrenia, bez právneho e, statusu a podľa Guardianu sa vyskytli aj prípady násilia zo strany chorvátskych orgánov v tejto oblasti vo vzťahu k žiadateľom o azyl v Bosne. Takže Chcem vedieť, či aj Frontex je tam prítomný a e, koľko jednotiek tam má, pretože podľa mňa treba monitorovať, čo sa deje e, vzhľadom na závažnosť týchto tvrdení a obvinení. A napokon ešte chcem pochopiť e, a vedieť, či v poslednej dobe došlo k zníženiu počtu eh, hlásení SOS eh, na eh, území a v Sredozemnom more, mori, najmä v blízkosti libijských brehov. A ako sa správajú libijské stráže, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv? Kolegovia, musíme dodržiavať tie dve minúty, pretože máme potom to ďalší dôležitý bod na programe. Takže, Skakeler, Ďakujem. Otázky k novému mandátu. 10 tisíc, čo navrhuje komisia, kam ich dáte e, v Varšave. A koľky z nich e, sú naozaj noví a koľky už sú existujúci, len sa započítajú do toho. Čo sa týka návratov, nesúhlasíme s návratmi z tretich a štvrtých krajín, pretože to vlastne len umožní tie vyloďovacie platformy. Ale e, čo si myslíte? Myslíte si, že e, Frontex ich dokáže vrácať o mnoho lepšie než členské krajiny, pretože oni majú obrovské problémy s návratmi. A čo ešte? Som rada, že ste spomenuli, že správanie hraníc to je nielen migrácia a myslím si, že by bolo škoda, keby tie 10 tisíc ľudí z Frontexu sa potolovali po hranice, aj keď nie je celkom zrejme, čo tam presne robia mohli by napríklad eh, prispievať k pašovaniu zbraním a tak ďalej. Takže čo si myslíte, kde by mohol Frontex zohrávať eh, Eh, Aktivnejšiu úlohu eh, v zastavovaní skutočného zločinu, ktorý sa na hraniciach deje. Ďakujem, Cecil Kienge. Eh, ďakujem, Claude. Ďakujem, pán riaditeľ. Mám stručnú otázku ohľadom počtu tých styčných dôstojníkov, o ktorých ste hovorili. Chcela by som vedieť, e, aké je toto číslo a ako to hodnotíte, vzhľadom na to, čo ste hovorili aj o e, e, význame spolupráce Frontexu s tretími krajinami. Takže pokiaľ ide o tento počet styčných dôstojníkov, chcela by som sa spýtať, lebo tento počet je niečo, e, čo teda e, by malo byť súvstažnené buď s konkrétnym členským štátom alebo e, komisiou. Takže mohli by ste mi odpovedať na tieto dve otázky? Ďakujem. Ďakujem, pani Veržia. Maximálne dve minúty. Ďakujem. Áno, sújem, pán predseda. Veľmi stručne budem vynimočne hovoriť. Vzhľadom na to, čo zaznelo, všetci hovoria, že počet tých prechodov sa znižuje, teda medzi Libiou a Talianskom a asi vieme prečo. Najmä preto, že Líbia... No, <laughs> v úvodzovkách. Ehm, má teda zásah aj nad svojimi teritoriálnymi vodami, no a zdá sa, že ako by Italiani teraz to vracali do tohto e, centra v Libii. E, táto e, teda rekognoskácia tohoto regionu Sarto, ja by som sa chcela opýtať v tomto kontexte, ako Frontex a Sofia zasahujú vo vzťahu k tomuto, pretože vieme podľa štatistiky, napríklad zo septembra, že 10 osôb, ktoré prekročia Sredozemné more, jedna sa dostane do Európy, 7 sa vráti do Libie s dôsledkami, no a dva ja, zomierajú v Sredozemnom mori, čiže to je 20% tých, ktorí sa podúbnú na túto cestu. Čiže ako vy, ako Frontex, orgány, ktoré pracujú v tomto sektore, ako sa staviate k týmto otázkam? Okay, thank you, Mary Christine. Ďakujem, Mari Kristín. Juan Fernando, tiež stručne poprosím. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán riaditeľ Ledery. Mám dve otázky. Poprvé, ja som sám navštívil tie vstupné brány, tak eh, v južnom Taliansku ako v južnom Grécku a videl som tam Frontex, ale keď ja som navštívil vlastnú krajinu, tam, kde sú tie eh, vstupné brány v Španielsku, v Ceuta, Meria, eh, Gibraltar a tak ďalej. Nevidel som tam prakticky žiadny Frontex. Máte nejaké vysvetlenie? Dobrovoľná spolupráca, ktorú musia členské štáty žiadať? A to je všetko? A po druhé, čo technické problémy, ktoré akoby bránili efektívnosti Frontexu a doplnkového vybavenia, pokiaľ ide o teda um, stráženie uh, hraníc. Áno, dve otázky. A na dve otázky. To bola aj minúta. Minúta, nie dve. Nemáme čas. Fajn. Anna. Ja sa chcem opýtať na Libiu. Okrem tých, ktoré už tu zazneli. Uvedomujete si, že ten systém, ktorý sme odhalili, teda predaj národných víz ľuďom z Líbie, Alžírska na Malte, ľudia, ktorí potom idú uh, vlastne loďou, uh, dostal sa do Talianska, čiže um, komisia to odhalila. Hovoríte niečo s tým? A ešte to, čo spomínal kolega Juan Fernando López Aguilar, uh, akú úlohu, ak nejakú, teda zohráva e, Frontex na Seute Mele. Mm, je to európske e, teritorium na Sever Afriky a samozrejme tam pašeráci ľudí všetko majú pod kontrolou vrátane systematických e, operácií prania špinavých peňazí. O tom hovorili španielské orgány, takže každý deň 10 tisíce ľudí sú tam na tom mieste. Dobre, čo sa týka toho ďalšieho bodu, ehm, prichádza ďalší riaditeľ eh, ďalšej agentúry. To dokončíme v angličtine, pretože nemôžeme prekročiť 12.30, eh, to hovorím aj pre tlmočníkov, takže to potom dokončíme v angličtine. Dobre, ďakujem pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem za otázku. Čo sa týka situácie v Líbii vo všeobecnosti, musím povedať, že no, Frontex nemá nejakú externú politiku alebo diplomáciu. My sme operatívna agentúra EÚ a musíme dodržiavať eh, externú politiku, vonkajšiu politiku EÚ. Čo môžem povedať je, že nemáme nikoho tam v teréne v Líbii, na, nejakých styčných dôstojníkov alebo nejakú, nejaké zastúpenie. Čiže pre mňa je veľmi ťažké vám dať nejaké informácie eh, alebo spravodajské informácie o tom, čo sa tam deje. Vieme tiež z otvorených zdrojov a určite by som krajinu neopísal ako tú najlepšiu na svete. A takisto chcem povedať, že čo sa týka zóny vyhľadávania a záchrany, čo deklarovala Libia, uvedomujeme si to, ale nezdielame informácie s libijskými orgánmi. E, to som si všimol vo svojej správe. Teda e, áno, sú nové situácie, ktoré neboli predpokladané v roku 2014 a táto nová situácia je taká, že napríklad máme možnosť robiť e, vlastne taký, taký dušný monitoring vlastný. No, ak teda vidíme nejaké zaujímavé plavidlo alebo nejakú zaujímavú situáciu, najmä pokiaľ ide o prípad vyhľadávania a záchrany, tak naďalej môžeme buď zachraňovať, alebo z, z európskych prostriedkov zorganizovať záchranu, či už e, zo strany Českého štátu, alebo zo strany samotného Frontexu Bolo to blízko Tunisku. Jedenkrát bol takýto tuniský prípad. A tam teda sme boli v kontakte s tuniskými orgánmi a nie je nejaký rámec na výmenu informácií so susednými krajinami, partnermi. A nedelíme sa o informácie s Líbiou. Ja som takisto chcel ešte vyjasniť, že nikdy nedošlo k nejakému vyloďovaniu. Frontex nevyloďuje v Líbii. To nikdy, nikdy nebolo. Čiže keď počujem, že kedy teda plánujeme opäť realizovať tieto vylodenia, <laughs> to nikdy nebolo. To musím takto zvýrazniť. Ale kritériá na operácie vyhľadávania a záchrany, ako sa to teraz organizuje v Stredozemnom mori. Tam sa delíme informácie s členskými štátmi EÚ, ktoré sú v bezprostrednom susedstve. Takže talianské alebo maltské operácie vyhľadávania a záchrany, čo nie je v kontexte TEMIS. A ak je to v kontexte TEMIX, tak to spravujú talianské orgány, nie je k tomu nič, čo by som to dal. V roku 2017 otázka sa týkala počtu operácií vyhľadovania záchrany, ktoré realizoval Frontex. Teraz citujem z hlavy, ale bolo to plus minus 25 operácií vyhľadávania a záchrany e, z toho, čo robil Frontex. Čiže 25 prípadov e, v stredozemnom mori v roku 2017 a ak si správne pamätám, mimovládky realizovali 25 tých prípadov vyhľadávania záchrany. A dôvod je, že Uniformed Sofia a oblasti, kde fungovali mimovládky, to bolo veľmi blízko Libii. A Triton sa zameriaval skôr na sever. dosah opatrení, ktoré prijalo Taliansko voči mimovládkam, podľa môjho najlepšieho vedomia, boli v Taliansku prijaté opatrenia v lete 2017 proti mimovládkam a pokiaľ viem, nebol žiadny nejaký etický kódex prijatý, čo sa týka spolupráce s mimovládkami, ale môžem povedať, že čo e, z pohľadu Frontexu bolo potrebné v roku 2017, to bolo lepšia organizácia spolupráce, aby tu nebolo riziko, že nejaké dôkazy môžu pomôcť teda, ktoré by mohli pomôcť boju proti takýmto kriminálnym organizáciám, že sa nezničia. Čiže zbieranie dôkazov je tiež e, odborná aktivita, orgány presadzovania práva vedia, ako takúto činnosť vykonávať. Takisto sa tu spomínalo niečo, čo by mohlo vyzerať ako diskriminácia proti Frontexu z pohľadu legislatívneho rámca, No a kontext je teraz e, trošku iný než v roku 2014. Teraz e, mám na mysli tú trilaterálnu spoluprácu, ktorú máme s EMSA a e FK. Čiže aby som uvedol konkrétny príklad. Ak plavidlo, ktoré použije Európska um, agentúra tak to môže priamo vylodiť mm, v tretej krajine, samozrejme rešpektujúc princíp non-refoulement, ale nie je nejaký ťažkopádny postup, čiže akoby, no to je to paradoxné, akoby niektoré tie hraničné členské štáty mohli byť v pokušení nevyužívať Frontex a jednoducho fungovať s inými aktérmi na vyloďovanie zachránených migrantov v tretich krajinách. Eh, o tom hovorím, keď mám na mysli, teda keď hovorím o diskriminácii. Samozrejme, mnohé aktivity teda nie sú len námornej povahy, eh, osobné údaje, prístup k niektorým databázám. Hovorilo sa o diskriminácii, ale ja to chápem tak, že mm, balík o interoperabilite v podstate má ambíciu toto nejako riešiť. Čo sa týka počtu zachránených osôb, minulý rok, v roku 2000, a v roku 2014 agentúra zachránila 34 tisíc ľudí a tento rok 30 tisíc. Musím opäť povedať, že záchrana, teda hľadania záchrana je súčasťou našej aktivity od roku 2016. A, pokiaľ máme tie námorné vonkajšie hranice, musíme byť pripravení a náš tým je zaškolený, aby zasiahol v operáciách vyhľadovania a záchrany kedykoľvek. Čo môžem povedať? Pozem, o pozemnej hranici Chorvátska, Bosny a Hercegoviny Nasadili sme eh, viacúčelový vzdušný monitoring, čiže máme tam prelety v chorvátskom vzdušnom priestore a dokážeme identifikovať skupiny migrantov a niekedy ale aj presnú hm, činnosť, ale nie sme priamo na, eh, na zemi, pretože chorvátske orgány nepožiadali o našu prítomnosť, aj keď som im ponúkol nasadenie na pozemnej hranici na chorvátskej strane. Otázka styčných dôstojníkov a budúceho nariadenia, a čo sa týka aj víz. No, čo sa týka úlohy styčných dôstojníkov v tretich krajinách, môžu uľahčiť spoluprácu s tretimi krajinami. Napríklad teda v Turecku náš styčný dôstojník môže prispieť k implementácii e, vyhlásenia EU Turecko Takisto máme štruktúralne, strategické, e, strategickú spoluprácu s Tureckom. Čiže styčný dôstojník môže pomôcť s týmto. V Nigerii je to iné. Spolupráca s nigerijskými e, orgánmi je širšia. Nie je to obmedzené len na migračné otázky, môžeme tiež pomôcť s technickou pomocou a takisto sú tam ďalšie aktivity EU, CSDP, UCAP, nová misia Niger. Západný Balkán, to je tiež e, príprava prístupu, čiže podľa krajiny môže byť rôzna úloha. Čo sa týka tých 10 tisíc budúcich pracovníkov, kde No. Musíme to vidieť ako strategický zásobník e, Európskej hraničnej stráže, ktorá môže vyplniť isté medzery v členských štátoch. A podľa zistení e, posúdenia zraniteľnosti chýba 5000 pohraničných e, dôstojníkov pohraničnej stráže na mm, európskych hraniciach. To je štruktúrny deficit. Čiže Polovica tohto stáleho zboru je veľmi flexibilná, mohla by sa násadiť na riešenie nejakých sezónnych výkyvov a nemusí to súvisieť iba s otázkami migrácie. Možno len, aby mohli dobre fungovať letiská a tak ďalej. Správa hraníc je aj o uľahčovaní legálnych prekročení hraníc. Čiže legálni cestujúci predsa nemajú na letisku čakať hodinu, len aby prekročili hranice, len preto, že je nedostatok pracovníkov. Čiže toto treba vnímať, ale určite by som povedal, že tých 10 tisíc, veľká časť z toho by mohla vyplniť existujúce medzery a nedostatky a dalo by sa to použiť, ak by mali právomoci na podporu národných orgánov v činnostiach presadzovania práva, zbere informácií, zdieľanie osobných údajov. A keď hovorím zdieľanie osobných údajov, znamená to aj to, že by to bolo samozrejme pod dohľadom Európskeho eh, Monika pre ochranu osobných údajov. Posledná otázka víza a Malta. Frontex nemá žiadne právomoci ohľadom vizovej politiky ako takej, takže tu opäť e, e, pracujeme s otvorenými e, zdrojmi, správami od parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ. Ale nemôžem vám k tomu povedať viac, lebo touto situáciou sa Frontex nezaoberá. Ďakujem, kolegyne a kolegovia. Viem, že je to problematické, žiadalo by si to e, podrobnejší dialog a ďalšie reakcie aj na e, niektoré z vašich odpovedí, ale bohužiaľ nemáme čas a dúfam, že sa nám e, to podarí niekedy kompenzovať, ale bohužiaľ teraz to nejde. Máme pred sebou ďalší bod, ale určite sa opäť s pánom Ledgerim a Frontexom stretneme. Takže ďakujem, ďakujem aj spravodajcovi, aj e, poslancom za e, disciplínu a vám za prítomnosť. Ďakujem vám. Dobre, ďakujem kolegyňa a kolegovia. Ospravedlňujem sa všetkým za toto oneskorenie. Máme tu výmenu názorov ohľadom 70. E, výročia univerzálneho vyhlásenia o ľudských právach. Takže ja mám e, to potešenie e, privítať e, tu riaditeľa FRA, pána Michaela O'Flahertyho. Budeme pokračovať v prípade, že to bude potrebné po anglicky ďalej. Je to súčasť spoločnej rozpravy LIBE pri príležitosti 70. výročia my sme e, už e, vyhodnotili dnes e, zoznam opatrení komisie, ktoré, ktoré, ktoré sa týkajú postavenia osôb LGBTI. A toto je ďalší príspevok parlamentu k otázke ľudských práv, ale samozrejme je to veľmi široká oblasť a je tu celý rad e, ďalších e, problémov a preto sme pozvali Michaela, aby nás oboznámil s kontextom a je to vlastne príspevok aj k rozprave zo strany tohto výboru k tejto problematike. Takže, Michael, prosím, máte slovo. 70. E, výročie Áno, e, ďakujem pán predseda, o niekoľko dní máme e, práve toto 70. výročie a už je to vlastne 40. E, rok, keď sa oslavuje toto vyhlásenie a každý rok v podstate je táto príležitosť niečím, čo poukazuje na príležitosti aj hrozby pre ľudské práva. Ja Eh, keď som sa začal zaoberať touto problematikou ešte ako univerzitný študent, tak eh, to v podstate bolo v dobe, keď sa oslavovalo 30. Eh, výročie, ale samozrejme vtedy ešte existoval tzv. východný blok a a e, odohrávali sa revolučné e, udalosti v koncom 80. Rokov, e, rokov a bola to veľká príležitosť pre ľudské práva. A o 10 rokov neskôr som organizoval podujatie pri príležitosti ľudských, oslavy ľudských práv a to bolo e, ďalším e, príkladom toho, e, ako sa v podstate pri príležitosti týchto výročí vždy vyskytujú situácie príležitosti a zároveň veľkých hrozie pre ľudské práva. No a takisto som sa zúčastnil aj tu v Bruseli vytvorenia, založenia agentúry pre základné ľudské práva. A to takisto bolo v dobe, e, ktorá bola veľmi problematickou pre ľudské práva, ale zároveň aj veľkou príležitosťou. No a e, opäť e, teraz tu diskutujeme v tomto výbore o príležitostiach a zároveň aj veľkých hrozbách pre ľudské práva. Potom sme sa zišli vo Viedni na fóre pre základné ľudské práva. Bolo tam 700 účastníkov vrátane poslancov z tohto výboru a chceme poďakovať tomto výboru za to, že vyslalo svojich e, zástupcov e, na toto stretnutie a ďakujem aj pánu predsedovi za to, že na tom fóre bol pritomný a na tom fóre išlo o to, že e, v tejto dobe, ktorá je tak problematická pre ľudské práva, zároveň máme hm, pevné základy pre optimizmus vychádzajúci z faktov. A ja by som chcel hovoriť o troch kľúčových oblastiach, e, ktoré sú oblastiami nášho spoločného záujmu, pokiaľ ide o tento výbor aj agentúru pre základné ľudské práva. Poprvé, migrácia. Samozrejme, naša agentúra e, predložila opakovanie stanoviska ohľadom e, tejto témy e, na pôde tohto výboru a takisto sme vám vedeli poskytnúť výsledky podrobného výskumu verejnej správy a takisto aj informácie o skúsenostiach priamo z terénu v Taliansku a na iných miestach. A chcel by som hovoriť o štyroch oblastiach, kde máme obzvláštne obavy, najmä pokiaľ ide o migráciu. Poprvé, robia nám veľké starosti podmienky na greckých ostrovoch, eh, pretože sa blíži zima a už vlastne je zima a tam tie kapacity sú preplnené, to znamená, niektorí ľudia budú musieť byť v stanoch a ešte v horších podmienkach možno. A preto veľmi oceňujeme programy dobrovoľného eh, premiesňovania napríklad e, ten, ktorý funguje medzi Gréckom a Portugalskom. Druhá oblasť e, obáv, pokiaľ ide o migráciu, je ochrana detí, konkrétne e, používanie nástroja zadržiavania v prípade detí. To nie je priateľné za žiadnych okolností. Máme aj výskum alternatívnych možností na riešenie tejto problematiky detí tak, aby sa zachovala dôstojnosť a priateľné podmienky pre takéto deti. Potom tretia oblasť obáv, to je e, počet migrantov, ktorí zahynuli e, v Stredozemnom mori. V roku 2015 to boli štyria ľudia na tisíc ľudí a už vtedy sme z toho boli zhrození a boli to e, predmety titulkov v novinách a dnes to skočilo na 24 obetí e, na tisíc ľudí, 2,4 v roku 2018. Čo s tým môžeme robiť? E, nejde tu len o vyhľadávanie a zachraňovanie, ale aj o presadzovanie e, právneho spôsobu, ako sa dostať, legálneho spôsobu, ako sa dostať do Európy. A samozrejme je to otázka humanitárnej práci, práce v Stredozemnom mori a inde. No a potom ďalší bod, e, o ktorom chcem hovoriť, e, to sú nenávisné prejavy e, proti, namierené proti migrantom. Toho sme v podstate svetkami každodenne a je tu celý rad členských štátov, ktoré sú tým postihnuté a ja chcem e, oceniť jednoznačné stanovisko Libe e, v postoji proti takýmto prejavom. A druhá oblasť, o ktorej e, chcem hovoriť, je boj proti diskriminácii. Máme závažný problém v Európskej únii s tým, že tí, ktorí nie sú ako my, sa dostávajú na okraj, tí, ktorí sa jednoducho líšia od väčšiny. Ehm, ten problém má veľké dimenzie, na to sme opakovane e, poukazovali v prípade rôznych prieskumov. Napríklad e, dva nedávne výskumy, ktoré sme vám prezentovali, jednak e, ohľadom muslims, moslimských migrantov a situácie rómskeho obyvateľstva v Európskej únii ukazujú mimoriadnú mieru marginalizácie, diskriminácie, nerovnosti a ten problém rozpracujeme ďalej v nasledujúcich eh, týždňoch. Eh, jeden, eh, jedna z tých správ vyjde o týždeň. A čo to znamená byť Černochom v Európskej únii a potom máme naplánovaný druhý prieskum, ktorý sa týka toho, čo to znamená byť Židom v Európskej únii. To by sa skôr mohlo nazvať, aké sú vzorce antisemitizmu v Európe. Ale chcem sa predsa len venovať trošku viac podrobnostiam, pokiaľ ide o spoločenstvo LGBTI. A tu máme e, dôkazy e, neutichajúcej diskriminácie pri vzdelávaní, zamestnávaní, e, zamestnávaní, poskytovania bytových kapacít a podobne. 16-ročné dievča, lesbička hovorilo práve o tejto skúsenosti napríklad e, v škole. A to je len jeden príbeh za e, celý rad ostatných. A chcem poukázať aj na diskusiu, ktorá tu dnes prebehla, aj na ten zoznam opatrení zo strany komisie. Som veľmi rád, že môžem informovať tento výbor, že v roku 2019 Agentúra pre základné ľudské práva zopakuje tento prieskum, ktorý sa týka situácie ľudí LGBTI v Európe a zameria sa aj na intersexuálne osoby tentokrát. No a napokon ešte, pokiaľ ide o diskrimináciu jednotlivých skupín, chcem hovoriť o ľudí, ľuďoch s postihnutím. Tá retorika možno znie dobre, ale e, sme veľmi vzdialení dosahovaniu, e, dosahovaniu tých cieľov priamo v e, praxi veľa ľudí takto postihnutých žije v rôznych ústavoch práve v dôsledku e, telesného postihnutia. Na to sa teraz agentúra práve zameriava a zverejníme 4. decembra správu o tom, ako deinstitucionalizovať e, týchto ľudí, ako začleniť týchto ľudí do spoločenstva, tak aby žili spoločne s nami. No a napokon ešte pripomienka ohľadom ľudí s postihnutím v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Je na čase, aby sme sa viac zamerali na otázku politického zapojenia týchto ľudí s postihnutím. A ešte posledná pripomienka ohľadom e, diskriminácie. E, chcel by som e, opäť opakovať jednoznačné odhodlanie našej agentúry podporiť všetky rozhodnutia e, európskych orgánov, pokiaľ ide o plnenie tých stanovených cieľov v tejto oblasti. Takže e, treba ešte hovoriť aj o nezávislosti súdov. Samozrejme, asi nepoviem nič, s čím by ste tu nesúhlasili, ale e, plne funkčné súdnictvo to je v podstate podmienka sine qua non pre ochranu ľudských práv a právny štát, pre presadzovanie práva, pre zdravý hospodársky život eh, našich spoločenstiev a eh, samozrejme je to zásadné. Zásadná je tu rola eh, nezávislých súdov a ďakujem takisto aj za vytrvalú pozornosť, ktorú tejto téme váš výbor venuje. V nedávnej minulosti napríklad sme veľmi ocenili návrh z vašej strany na posilnenie iniciatív komisie e, pre ohľadom programu pre e, e, práva a hodnoty a my chceme ubezpečiť o neutichajúcej podpore našej agentúry pre túto oblasť a ďalšie oblasti. Budeme vychádzať z konkrétnych údajov, právnych analýz, právnych názorov a nových nástrojov, ktoré sa e, začnú používať na budúci rok, napríklad informačný systém o základných ľudských práv. Určite to pre vás bude zaujímavé. Takže napokon, pán predseda, by som chcel ukončiť takto svoje vyjadrenie. Myslím, že e, ešte nie je úplne najhoršie, a že sa môžu ešte veci zhoršiť, kým sa zlepšia, ale myslím, že sa nám podarí veci zlepšiť e, a to aj vďaka e, nasadeniu mladých e, ľudí, ktorí majú predstavy, víziu a aj tú slušnosť, ktoré nás inšpirujú aj v tejto zložitej situácii. Vidím takisto aj príležitosti, ktorých sa treba chopiť. Uvediem len jednu na budúci rok, to je desiate výročie nadobudnutia platnosti práve charty o základných ľudských e, právach. E, toto nemôže byť len e, výročie a príležitosť na rozpravu, ale musí to byť príležitosť na presadenie jednotlivých tých nástrojov skutočne v praxi v prospech európskych občanov. Ďakujem. Áno, to bolo vynikajúce, ďakujem.